Okay, hello everyone. Dobrý deň všetkým. Začneme naše stretnutie. Takže ja som veľmi rada, že môžem privítať rumunského minister, ministra zdravotníctva, ktorý eh, teda je zástupcom tohto dôležitého eh, odvetvia e, počas nášho predsedníctva. A je tu vo výbore, aby hovoril o rumunských prioritách a o stave e, spisov, na ktorých sa pracuje a o tom, aké sú ciele do konca mandátu, do konca mandátu rumunského predsedníctva. Táto téma je pre nás veľmi dôležitá. Pani ministerka, e, je tu veľa dôležitých spisov, ktoré sa týkajú zdravotníctva a práve preto Vaša návšteva e, tohto výboru bola očakávaná so zatajeným dychom. Takže vás chcem požiadať, aby ste prezentovali priority rumunského predsedníctva. Pani predsedajúca, dámy a páni, vážení poslanci Európskeho parlamentu, v oblasti zdravotníctva bude rumunské e, predsedníctvo pokračovať v snahe urobiť pokrok v agende EÚ ohľadom tém dôležitých pre európskych pacientov. Našim hlavným cieľom, pokiaľ ide o zdravotníctvo počas nášho predsedníctva EÚ, Rady EÚ je zabezpečiť prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých európskych občanov. Náš Program pre zdravotníctvo obsahuje priority, medzi e, ktorými je antimitrobiálna rezistencia, e, očkovanie pacientov, prístup k liekom, mobilita pacientov v EÚ, ako aj elektronické zdravotníctvo. Všetky tieto témy, ktoré Rumunsko predkladá, sú veľmi aktuálne a povedú k lepšej kvalite poskytovaných služieb a lekárskej starostlivosti pre európskych E, pacientov, ako aj k lepšej prevencii. Dámy a páni, dovolte teda, aby som e, stručne vytýčila hlavné prvky nášho programu, ako aj opatrenia, ktoré chceme realizovať na splnenie našich cieľov. Pokiaľ ide o hodnotenie e, lekárskych technológií, toto je jediný legislatívny spis, ktorý máme na Rade pre zdravotníctvo EPSCO a rumunské predsedníctvo chce pokračovať v rokovaniach ohľadom návrhu nariadenia, ktoré sa týka hodnotenia eh, zdravotníckých pomôcok a technológií. To je priorita v tejto oblasti. Sme presvedčení, že pacienti ako aj zdravotnícke systémy môžu mať prínos z eh, lepšej spolupráce v Európskej únii pokiaľ ide o hodnotenie týchto zdravotníckých technológií. Hoci sa e, názory na rade líšia, pokiaľ ide o aplikáciu a dôsledky e, tejto posilnenej spolupráce, všetky delegácie sú za spoluprácu na európskej úrovni. Uvedomujeme si, že to nie je jednoduchá úloha, ale sme rozhodnutí a odhodlaní urobiť všetko, čo je v našej moci, aby e, veci pokročili v členských štátoch aj na komisii. E, máme v úmysle robiť technické rokovania, technické stretnutia na rade, tak, aby sme dosiahli čo najväčší pokrok v tejto e, diskusii. Rumunsko vás bude informovať o výsledkoch e, e, Rady EPSCO 14. júna tento rok a máme aj niekoľko stretnutí pracovnej skupiny pre farmaceutické výrobky, pre lieky a e, lekárske pomocky. To prvé už sa konalo a ako, ako predseda rady chcem byť E, otvoreným sprostredkovateľom. V budúcnosti budeme diskutovať o všetkých e, týchto témach na bilaterálnych stretnutiach s náprotivkami členských štátov. Ďalšia priorita sa týka antimikrobiálnej rezistencie a infekcií. Je to veľmi aktuálna téma pre členské štáty. V Európskej únii sme zaznamenali nárast tejto rezistencie v dôsledku neracionálneho využívania antibiotík. Naše e, predsedníctvo chce pomôcť v boji proti e, tejto mikrobiálnej rezistencii a podporíme počas svojho mandátu všetky iniciatívy v tejto oblasti. S tým, e, za týmto účelom v marci 2019 e, zorganizuje predsedníctvo v Bukurešti ministerskú konferenciu. No, ďalšie kroky na ceste k pretvoreniu Európskej únie na oblasť e, osvedčených postupov v oblasti antibiotík. Budú tam aj zástupcovia veterinárneho sektora a environmentálneho sektora. Takže mm, diskusie sa zamerajú na potrebné opatrenia na prevenciu a kontrolu infekcií na národnej úrovni a európskej úrovni. Na základe výsledkov tejto konferencie navrhneme závery rady ohľadom boja proti antimikrobiálnej rezistencii a nemocničným infekciám. Podľa e, akčného plánu e, jedno zdravie je predsedníctvo ochotné zabezpečiť potrebnú koordináciu na, stanov- na definovanie spoločného stanoviska voči antimikrobiálnej rezistencii, a to na medzinárodnej úrovni. Pokiaľ ide o očkovanie, naše predsedníctvo chce sprostredkovať výmenu osvedčených postupov, aby sme identifikovali stratégie na zlepšenie pokrytia e, očkovaním vzhľadom na tie riziká, e, ktoré tu sú pre e, verejné zdravie. V Rumúnsku zorganizujeme e, seminár o programoch očkovania v Európskej únii a to na zabezpečenie optimálneho pokrytia očkovaním vzhľadom na E, hrozby pre verejné zdravie. Pošleme, pozveme tam expertov pre e, tieto programy, ako aj ďalších expertov z e, oblasti zdravotníctva EÚ a z ďalších krajín, z juho-východnej zdravotníckej siete a takisto aj zástupcov z Európskeho centra pre kontrolu prenosných chorôb, nákazlivých chorôb a takisto aj zo Svetovej zdravotníckej organizácie a UNICEF tieto témy súvisia so, so spoločným smerovaním v rámci Európskej únie, pokiaľ ide o, politiky pre očkovanie a snahu identifikovať tie spoločné prekážky pri dosahovaní toho ideálneho pokrytia očkovaním, nedostat, pokiaľ ide o nedostatok e, niektorých e, očkovaní a pokiaľ ide o spoločné získavanie vakcín a programy v antigenovej terapii a takisto aj výmena informácií ohľadom e, očkovania a neočkovaných ľudí. E, Podnetneme kroky na vytvorenie Európskeho registra e, očkovania. Pokiaľ ide o prístup k liekom, naše predsedníctvo bude naďalej pokračovať v strategickej diskusii na Rade o prístupe pacientov k novým liekom a terapiám ktoré sú cenovo dostupné a ohľadom e, rovnakého prístupu k liekom pre všetkých pacientov v Európe a zabezpečenie, ohľadom zabezpečenia vysokej kvality a bezpečnosti liečby. To bude program neformálneho stretnutia ministrov e, zdravotníctva v apríli v Bukurešti. Na tomto neformálnom stretnutí bude dôležitým bodom programu mobilita pacientov a bude sa o nej diskutovať v súvislosti eh, so smernicou 24-2011 mm, o zdraví, zdravotný, zdravotnej starostlivosti. Rumunsko eh, predloží návrhy na identifikovanie možností posilnenia i spolupráce medzi členskými štátmi, najmä v prípade eh, pacientov s málo sa vyskytujúcimi chorobami do, vo veku do 18 e, rokov a e, pokiaľ ide o implementáciu smernice 24-2011. Pokiaľ ide o pacientov s týmito vzácnými chorobami, e, chceme zabezpečiť to, aby v prípade, že nie je prístup v konkrétnej krajine k takejto liečbe, E, tak aby tento pacient mal prístup k liečbe v inom členskom štáte. Je ťažké zabezpečiť e, takýmto pacientom e, prístup k takéto liečbe, lebo sú to takisto aj veľmi málo distribuované lieky, v podstate Eh, sú to lieky, ktoré sa používajú napríklad pre jeden z 50 tisíc prípadov ochorení a nie sú teda distribuované. A práve toto komplikuje eh, distribúciu v členských štátoch. Tak, štátoch. No a okrem toho budeme mať ministerské stretnutie eh, s zástupcami ele- siete elektronického zdravotníctva. Toto je veľmi dôležité podujatie organizované ministerstvom komunikácií a e, v spolupráci s DG Connect. E, takisto sa zameriame na e, pacientov s onkologickými ochoreniami vzhľadom na narastajúci počet takýchto diagnóz v Európe aj na celom svete. V júli 2019 bude v Bukurešti stretnutie expertov zdravotníckých profesí zameraných na prevenciu a liečbu onkologických ochorení. Budeme diskutovať o európskych politikách na boj a kontrolu rakoviny a budeme takisto hovoriť o pokroku v tejto oblasti a takisto sa bude hovoriť o národných politikách a programoch, pokiaľ ide o kontrolu a prevenciu onkologických ochorení a bude sa hovoriť aj o možnosti vytvoriť Európsku alianciu pre prevenciu onkologických ochorení. Chcela by som teraz e, upozorniť na najdôležitejšie oblasti e, podujatia, v naš- e, ktoré máme na programe. 1. marca v Bukurešti bude ministerská konferencia ďalšie kroky na zabezpečenie toho, aby Európska únia e, bola oblasťou dobrých osvedčených postupov, pokiaľ ide o boj proti e, antimikrobiálnej rezistencii. To je stretnutie, ako som už povedala, na ktorom chceme vyvodiť závery rady záver, a v podstate vypracovať e, dokument záverov rady 20. až 22. marca bude v Bukurešti stretnutie lekárov, e, zdravotných sestier a zubárov a tam budeme diskutovať o bezpečnosti pacientov a to e, z uhlu pohľadu zdravotníckej starostlivosti a, profes, a zdravotníckých profesí. 14. E, až 15. apríla budeme mať ďalšie stretnutie v Burkurešti a tam budú témy ako všeobecný prístup k liekom, liečba hepatitidy e, C a takisto e, liečba v kontexte implementácie smernice 24 2011 9. a 10. maja v Kluž na Poka budeme mať seminár o programoch očkovania v Európskej únie a o zabezpečení optimálneho pokrytia vakcináciou vzhľadom na hrozby pre verejné zdravie. Potom 4. júna v Bukurešti bude e, stretnutie pracovnej skupiny. E, bude to seminár vládnych expertov, pokiaľ ide o výmenu osvedčených postupov pri e, včasnej, mm, včasnom odhalovaní onkologických ochorovaní a potom 11. a 12. júna v, konf- v Bukurešti bude konferencia o elektronickom zdravotníctve. Takže dámy a páni, pani predsedajúca, máme mandát, e, ktorý je poznačený takými e, udalosťami ako Brexit a ďalšie veľmi dôležité udalosti ako voľby a rokovania zeme o e, viazočnom finančnom rámci. Máme veľké ambície na toto obdobie nášho mandátu a to v prospech európskych občanov a chceme vás požiadať o podporu. Ďakujem vám a dúfam, že prídete na návštevu Rumunska. Ďakujem. Ďakujem. Ehm, eh, som eh, si istá, že eh, to bude viesť, toto vaše vystúpenie k otázkam, takže to urobíme vo forme kôl. Najprv v prvom kole otázky koordinátorov. Poprosila by som, aby ste sa obmedzili na dve minúty každý, potom dáme priestor pani ministerke a následne si dáme druhé kolo. Ostatne poslankyňa, poslanci, rečnícky čas maximálne jedno kolo. Takže prvé kolo, pán Belet. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Vrelo vítam aj vás, pani ministerka. Želám vám e, nielen všetko najlepšie do nového roka, ale všetko najlepšie v rumúnskom predsedníctve. Vy ste sama povedali, že ste ambiciozná, tiež ste popísali priority rumúnskeho predsedníctva. Ja myslím, že všetci s nimi môžeme súhlasiť, vzhľadom k tomu, že s nimi e, v parlamente asi všetci sme celkom stotožnení. Vy ste povedali, že um, chceme niečo robiť pre občanov a to chceme určite aj my. Takže pani Valian, to portfólio, ktoré máte, to je veľmi dôležité pre Európsky parlament a pre nás. A ja mám dve záležitosti, e, kde by som sa vás chcel spýtať na objasne. V prvom rade priority. Tie, tie vaše priority, tie sú teda aj našimi prioritami, ale čo rozpočet? Čo peniaze? My v súčasnom viacročnom finančnom rámci vieme, že je k dispozícii určitá obálka, ale čo ďalší rozpočet po roku 2021. My vieme, že sa rokovania neuzavrú pred letom, ale vy ste veľmi dôležitý hráč. Takže ste ochotná podporiť priority parlamentu z hľadiska e, zdravotného programu e, a jeho autonómnosti a v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. Inými slovami, môžeme sa spolahnúť na to, že budete podporovať osobitný, samostatný program, zdravotný program, ktorý bude podporený väčším objemom prostriedkom, prostriedkom než teraz. Druhá vec, ktorú ste spomenuli, mobilita pacientov, to má byť jedna z priorít vášho predsedníctva, čo my samozrejme veľmi podporujeme. Ja som z hodou okolností bol spravodajcom pri správe o implement- cezhraničnej implementa- implementácii smernici o zdravotníctve. Schválili sme to dnes do obeda na tomto výbore pomerne veľkou väčšinou. Budúci mesiac to pôjde na plénum. Takže E, áno, ide nám o pacientov. Vy ste spomínali e, neobvyklé choroby, chronické ochorenia, ktoré vyžadujú špecializované, špecializovanú liečbu. Jedno z opatrení, ktoré sme dnes schválili, je jasné volanie komisii a rade, aby vytvorili spoločné centra pre zriedkavé choroby. Teda nie je nové centra, ale išlo by o posilnenie centier pri nemocniciach, existujúcich klinikách, teda bolo by, bolo by podporná špecializovaná, špecializovaná liečba rakoviny, respektíve pacienti s, so zriedkavými ochoreniami by boli e, odkázaní na tieto špecializované centrá. Chcem sa spýtať, či by ste vedeli podporiť e, túto e, cezhraničnú mobilitu pacientov v prospech všetkých pacientov v Európe. Takže ešte raz ďakujem a želám veľa úspechov vo vašej práci. Ja ďakujem vám, pán Bele, teraz pani Sarbu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V prvom rade by som chcela pani ministerka privítať e, vás na našom výbore a zaželala by som vám aj veľa šťastia v nasledujúcich 6 mesiacoch vášho predsedníctva. A chcem vám tiež vrelo poďakovať za vaše vystúpenie a k, k mojim otázkam. Ja by som sa chcela spýtať na záležitosť obezity. Malcké predsedníctvo si medzi, jednu, si medzi svoje priority um, zaradilo boj proti obezite detí a ja by som bola veľmi rada, aby ste nám povedali, čo počas eh, rumúnskeho predsedníctva v tejto oblasti chcete robiť eh, či budete spolupracovať s fínskym predsedníctvom, aby ste takúto prioritu naplnili nejakým obsahom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Piecka. Ďakujem pekne. Ja vás chcem veľmi srdečne privítať na zasadnutí nášho výboru, vážená pani ministerka. Chcem vám poďakovať za to, že ste nám predstavili e, tie vaše očakávané priority rumúnskeho predsedníctva v tomto a Mám k tomu dve otázky. Prvá sa týka veci, ktoré momentálne sa riešia na legislatívnej pôde a druhá sa týka budúcnosti. Čiže v tej prítomnosti najprv. Začiatkom roku 2018 eh, Európska komisia predstavila návrh pracovného programu, ktorý sa týkal lekárskych technológií. V tomto prípade išlo o posilnenie spolupráce medzi členskými krajinami a Eh, ukončenie duplicít, eh, teda aby sa pracovalo eh, na jednej veci len na jednom mieste. Európsky parlament následne hm, tieto návrhy schválil, a to pred tromi mesiacmi, a náš prístup bol pomerne ambiciózny. A pokiaľ ja viem, tak rada nemá celkom taký názor ako parlament v tejto veci, čiže sa pýtam, či podľa vášho názoru je šanca, že by v tomto roku došlo k dosiahnutiu konsenzu na rade o tejto legislatívnej záležitosti, ktorá opakujem sa týka tých lekárskych pomôcok a výskumu. A druhá vec e, sa týka budúcnosti, to je moja druhá otázka. Máme pred sebou veľmi vážny problém a to umelá inteligencia v medicíne. Je to síce zatiaľ ešte stále téma futuristická, ale už, už sa objavujú technológie, ktoré využívajú umelú inteligenciu, a to napríklad pri starostlivosti o seniorov. A ja sa chcem spýtať, či rumúnske predsedníctvo by nezvážilo napríklad otvorenie diskusie o právnom rámci využívania umelej inteligencie v medicíne. Myslím, že to je veľmi dôležité a technologicky tak zložité, že by nebolo dobré, keby sme sa prebrali až príliš neskoro, keď v praxi tá umelá inteligencia už bude realitou. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Rís. Ďakujem. Vítam vás, pani ministerka. Želám veľa úspechov v vašej krajine. Prvýkrát predsedáte rade. Vy ste to stručne spomenuli. Váš program v oblasti zdravia je ambiciózny s niekoľkými prioritami. Vrátim sa k niekoľkým. Napríklad antimikrobiálna rezistencia. Je to už dlho priorita v Európe v oblasti zdravia. Viacerí experti si myslia, že by to mohlo byť ešte väčšou hrozbou ako rakovina. Náš parlament schválil v oktobri minulého roku správu Kadernbach, jednoznačné uznesenie tam a reaguje na niekoľko čísel Európskeho strediska pre prevenciu chorób 4 milióny Eh, pacientov sa nakazí nozokomiálnou infekciou a zhruba 37 tisíc eh, z nich na to aj zomrie. Takže čo sa týka prevencie a kontroly infekcií, ako chce vaše predsedníctvo napredovať? Eh, áno, už sa diskutuje o informovanosti pacientov, ale asi by to bolo treba rozšíriť aj na menšie používanie, menej časté používanie a taktiež e, cenotvorba. E, čas beží, e, choroba LIM 800 tisíc Európanov ňou trpí, tu Európsky parlament tiež napreduje. E, chcete sa aj vy tým zaoberať a prijať akčný plán, aj odporúčania na rade? A E, vedzte, že máte podporu nášho výboru a parlamentu pri tých zriedkavých chorobách. Ja som o tom hovorila ešte včera. E, pilotný projekt do roku 2030. E, sú tu experti, ktorí vám môžu pomôcť a môžu navrhnúť vhodné politiky, pretože sa to týka 30 miliónov Európanov, aj keď sa to označuje ako zriedkavé choroby a čakajú na to, čo spravíme. Ďakujem vám. Pán Eck. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Ministerin, herzlich willkommen hier im Ausschuss. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani ministerka, za to, že ste prišli sem na eh, tento výbor. Ja som eh, tu v parlamente od roku 2014 a E, ja som rumúnským e, poslancom, zástupcom komisie aj prezidentovi, pardon, prezidentovi Johannesovi v Rumúnsku vždy kládol otázky, ktoré sa týkali tulavých psov. Čiže pozitívne úmysly tu sú, ale naozaj je to katastrofálna situácia, ktorú treba ukončiť. Takže dúfam, že aspoň vy mi konečne dáte odpovede. Uh, v roku 2014 sa už tu sa e, napísal 150 metrov dlhý list. E, mnohé metre napísali deti z Rumúnska, ktorí e, boli svetkami aj týrania takýchto tulavých spo, psov. E, a potom e, ja som dostal stovky listov rumúnskych detí a to, čo som musel čítať, naozaj bolo strašné. Takže treba naozaj skončiť e, túto traumu ktorú zažívajú mnohí Rumúni a hlavne deti, pretože sa mm, otrasne zaobchádza s týmito túlavými psami a oni sú toho zblízka svetkami, či chcú alebo nie. A potom druhá otázka. E, tieto túlové psy nie sú e, zaočkované proti besnosti, ani nemajú žiadne mikročipy v sebe, takže je tu aj otázka bezpečnosti pre samotných Rumunov, čo tu chcete podniknúť. A posledná otázka, prečo vaša krajina naďalej e, takto nepriateľne pristupuje k otázke tulavých psov. E, e, škodí to samotnému imidžu Rumunska. Mm, nebudem spomínať iné problémy. Je to rumúnskej vláde úplne jedno, čo si o vás myslia mnohí vaši občania? Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, pán Eckhout, mali ste dostať slovo vy, ale dobre, nevadí, teraz e, dostanete slovo. E, pani predsednička, fajn, to je v poriadku. Pani ministerka, chcem poďakovať za vystúpenie, aj za to, že nám priblížila priority rumúnskeho predsedníctva a E, keď hovorila o mobilite pacientov a riešení e, zriedkavých ochorení. Toto sú priority parlamentu veľmi jednoznačne, takže som rád, že ich rumúnske predsedníctvo berie za svoje a tiež by som chcel e, počuť odpovede na otázku pána Beleta, vzhľadom k tomu, že ide o záležitosti, o ktorých sme teraz hlasovali a schválili ich a týkajú sa mobility pacientov. Ja chcem doplniť do zoznamu dve témy, do zoznamu tých otázok, kde, ak môžem byť veľmi úprimný, tak ak si všimnite v uplynulých 5 rokoch, táto Európska komisia, e, tá veľmi zdravie neprioritizovala. E, komisia koná veľmi pomaly v niektorých témach, ktoré sa týkajú zdravotných záležitostí a No zkrátka táto komisia teda nie je v tejto oblasti veľmi aktívna, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby každé predsedníctvo z tohto urobilo svoju prioritu a chcem vedieť, čo rumúnske predsedníctvo bude robiť v dvoch oblastiach. V prvom rade otázka antimikrobiálnej rezistencie, o ktorej hovorila už aj kolegyňa Rís. My vieme, že už v roku 2017 eh, existoval akčný plán, ktorý vytvorila komisia a jeho cieľom bolo bojovať proti AMR. A veľmi dôležitou časťou tohto plánu bolo, že Európska únia by mala byť regiónom, kde sa uplatňujú osvedčené postupy, best practice. A ono takto zvyčajne vždy vyznejú tieto plány Európskej komisie, ale zriedka sa aj niečo udeje. Čiže chcem vedieť, ako rumunské predsedníctvo plánuje túto tému aj na rade tlmočiť členským štátom, aby sme možno zaznamenali nejakú aktivitu na úrovni Európskej únie, tak aby naozaj Európska únia, únia bola oblasťou najlepších praktických postupov boja proti AMR a endokrinným disruptorom tam, e, O tomto budeme hovoriť na výbore neskôr, ale minulý november, minulý november vyšlo oznámenie komisie. Jedna z vecí, ktoré sme my schválili v 7. akčnom pláne pre zdravie, bolo, že Rok 2018, teda minulý rok, vtedy sa mala zabezpečiť minimalizácia expozície e, voči endokrinným disruptorom, čiže mali sme napríklad stratégiu netoxického pracovného prostredia, toto bolo schválené v 7. akčnom pláne pre zdravie, avšak mám pocit, že zo strany komisie sa neudialo ale zhola nič. Čiže by sme očakávali, že rumúnske predsedníctvo túto záležitosť e, nejako posunie vpred, tak aby Európa naozaj mala stratégiu v oblasti netoxického prostredia, tak ako sme sa na tom dohodli v 7. akčnom pláne. Ďakujem. Takže tak toto zvyčajne dopadne pani ministerka. Aj sa dozviete o tom, čo komisia neurobila, že ale takto sa netýka až tak vás. Čiže prosím, máte slovo, môžete odpovedať. Ďakujem, ja budem odpovedať, ak môžem po rumúnsky, hovorí, hovorí ministerka a budem hovoriť o tom, čo, e, hovorí, čo robí Rumunsko. E, v prvom rade na otázku pána Beleta. E, rumunské priority vás zaujímajú, a to ma teší. Ja myslím, že by mali. Pán Belet. Chcela by som na začiatku povedať, alebo zareagovať na tú vašu druhú otázku. Keď som hovorila o cieľoch, prioritách rumúnskeho predsedníctva, mala som na mysli to, že by mal existovať rovnocenný prístup k zdravotníctvu pre všetkých občanov Európskej únie. A počas Počas môjho volebného obdobia, alebo teda počas môjho fungovania v roli ministerky zdravia zdravotníctva v Rumunsku som zistila, že veľké množstvo takýchto pacientov s, so zriedkavými ochoreniami aj vzhľadom k tomu, čo obsahuje smernica Európskej únie, aj vzhľadom k tomu, aký je obsah správy Európskeho parlamentu, ktorá bola schválená v septembri ja som skrátka na základe týchto vecí povedala, že niečo musíme urobiť. My sme tu hovorili o tom, že, ma, že musíme podporovať e, centra excelentnosti na liečbu e, zriedkavých ochorení. A keď som vás počúvala, tak som mala pocit, že to hovorím ja, pretože my určite takéto projekty chceme podporovať. Lebo toto je práve spôsob, ako týmto pacientom pomôcť. A ja Každopádne som rád, že máte rovnaký názor ako my a, my, a ja rada, rada budem v, ten, v tejto oblasti spolupracovať. Pokiaľ ide o rozpočty, um, v budúcnosti MFF. Ja by som bola za to, aby sa e, zdravotníctvu prostriedky pridelovali lepšie. A som si istá, že to podporíte aj vy, pretože Zdravotníctvo naozaj potrebuje v celej Európe e, kvalitné financovanie, pretože európsky občania pochopiteľne majú právo na, na kvalitné zdravotnícke služby. Teraz, ak môžem odpovedať pani Dačiane Sarbu, um, vám chcem poďakovať, pán Sarbu, za vašu činnosť a vaše aktivity v oblasti e, pediatrickej starostlivosti a boja proti detskej obezite. Ja som zaznamenala viacero aktivít, ktoré ste iniciovali nielen ako poslankyňa Európskeho parlamentu, ale ako matka. Ehm, a akčný plán na boj proti detskej obezite, ten momentálne vlastne končí a jeho implementácia tá by vlastne mala byť ukončená do roku 2020, ale dovtedy nie je takýto cieľ na našom programe, ale môžem vás ubezpečiť, že budeme spolupracovať s fínskym predsedníctvom, aby, ste, aby sme túto myšlienku previeli do praxe. A teraz eh, možno pár dobrých správ z Rumúnska. Teraz budem hovoriť ako, ako rumúnska ministerka zdravotníctva. Minulý rok e, bola schválená novelizácia e, zákona o vzdelávaní. A touto bola, alebo sa na základe tejto novelizácie vytvorí ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo e, zdravotníctva pre ďalší školský rok stratégiu pre zdravý životný štýl, tak povediac, a ja dúfam, že nás v našich aktivitách podporíte. Ďakujem. Ehm, teraz k otázke posudzovania zdravotníckých technológií. Ako som hovorila vo svojej prezentácii, rumunské predsedníctvo by chcelo pokračovať v rokovaniach o návrhu tejto legislatívy. Ako si možno všimnete, je to jednou z, našich, jednou z piatich priorit nášho predsedníctva. Sme si istí, že tak pacienti ako aj e, zdravotnícke systémy môžu získať určitou aktualizáciou zdravotníckých systémov, ale budeme pokračovať v týchto rokovaniach na úrovni technickej skupiny e, rady a dúfame, že dosiahneme v tejto veci čo najväčší pokrok. E, teda na rade EPSCO v júni v Luxemburgu sa k tejto téme tiež poskytnú aktualizované informácie, ale je tu ešte jedna záležitosť, o ktorej chcem hovoriť. My e, tu musíme pamätať na čas, Nejde o skolz, lebo iste viete, že komisia nám zaslala svoj návrh až 31. decembra minulého roka a, a je potrebné vyhradiť na tieto rokovania určitý čas a my v tejto veci musíme dosiahnuť pokrok a kvôli tomuto plánujeme rozbehnúť bilaterálne rokovania s predstaviteľmi členských štátov. A pokiaľ ide o otázku umelej inteligencie, možno ste si v mojej prezentácii všimli, že jedna z priorít rumunského predsedníctva je e-health, teda digitálne zdravotníctvo alebo digitálne zdravie. Témy, ktorými sa my budeme zaoberať počas týždňa digitálneho zdravotníctva, ktorý sa bude konať v júni v Bukurešti a budú tam prítomné aj ministri telekomunikácií, okrem iných. Dúfam, že sa aj o týchto témach bude hovoriť a myslím, že to pre vás bude zaujímavé. A len na okraj sa mi samozrejme celkom pozdávajú tie vaše myšlienky, vážený pán poslanec. Pokiaľ ide o otázku pani Rís, hovoríme o AMR, antimikrobiálnej rezistencii. Pričom nedávno Medzinárodná zdravotnícká organizácia zverejnila um, dokument s hlavnými hrozbami pre verejné zdravie. A na jednom z prvých miest čo sa týka hrozieb pre zdravie Európanov, okrem e, vírusových e, ochorení, chrypky a tak ďalej. A 1. marca 2019 sa v Bukurešti zorganizuje konferencia o tom, ako z Európy spraviť priestor osvedčených postupov v oblasti boja proti mikrobiálnej odolnosti. Budú tam pozvaní ministri členských krajín a budú navrhnuté závery o tejto odolnosti a súvisiacich nemocničných infekcií. Hovorím to preto, že keď sme túto tému predstavovali, tak eh, sme hovorili nielen o zdraví, ale aj o plnohospodárstve, A hlavní aktéry sú aj z oblasti polnohospodárstva, to preto, že že my ich sa chceme zamerať na tie nemocničné infekcie. Ide o to realizovať akčné plány, aj spoločné, tak ako povedal pán poslanec, aby sme neostali iba na plánoch na papieri, keď sa pozrieme na štatiky z oplynulých rokov, tak napríklad za rok 2018 tie nemocničné infekcie vzrástli a to do alarmujúcich rozmerov. Pokiaľ ide o limskú boreliózu, tu legislatívne návrhy sú v kompetencii komisie. Aj o legislatívnom texte by sa komisia mohla baviť a predložiť príslušný návrh. A pán poslanec Eik. Tulavé psy, to nemalo byť súčasťou našej agendy, aj keď je to téma zaujímavá. Veľa sa o tom diskutuje, ale keďže to nemáme oficiálne na programe, tak iba osobný názor. Ja patrím skôr k tým, ktorí si psov adoptujú, troch psov konkrétne jednu mačku. Túlave som si už adoptovala. a antimikrobiálna rezistencia. Do roku 2017 bol vypracovaný plán, ktorý prijali členské krajiny v záujme boja proti tomuto problému. A my sme si povedali, že by sme mali vytvoriť fórum, na ktorom sa všetci zídu, aby spoločne prebrali ďalšie kroky Uvediem príklad e, toho, čo robí Rumúnsko. Minulý rok v novembri bolo na úrovni vlády prijaté rozhodnutie, vznikol medzi rezortný re- výbor zameraný na boj proti antimikrobiálnej rezistencii. A máme na základe toho vypracovať akčný plán s konkrétnymi krokmi a opatreniami. A ešte jedna rumúnska skúsenosť tu je. My sme v prvom rade museli uznať, že máme problém a taktiež sme si museli priznať, že treba spraviť viac, ako sme robili dovtedy. Sme otvorení rôznym podnetom po tej konferencii budú samozrejme predložené aj závery. Srdečne vás na tú konferenciu pozývame. Dúfame, že budete po našom boku. Majú z toho vzniknúť konkrétne a merateľné výstupy. A potom endokrinné disruptory tu čakáme na stratégiu Európskej komisie a viac vám k tomu nemôžem povedať. Ďakujem. Druhé kolo otázok. Iba minútu máte teraz na položenie otázky. Pán Bušoj. Ďakujem pekne, pán predsednička, vážna pani ministerka, som veľmi rád, že ste tu. Pripojím sa k výzve pána Beleta. Pre budúci program zdravotnej starostlivosti je naozaj dôležité, aby sa bralo vážne to, čo odhlasoval tento parlament, teda navýšiť rozpočet. Ja som rád, že medzi vašimi prioritami je aj očkovanie, pretože mňa znepokojuje napríklad výskyt chorôb v Rumunsku a v Taliansku a pritom sú to choroby, ktorým sa dá predchádzať očkovaniu. Mala by existovať nejaká spoločná komunikačná stratégia eh, ohľadne očkovania vo vzťahu s Európanmi. A čo sa týka vyhodnocovania zdravotníckých technológií, bol by som rád, keby rumunské predsedníctvo bolo ambiciózne, aby sa snažili o nejakú celkovú dohodu a využili európske fondy pri výstavbe tých troch regionálnych nemocníc v Rumunsku, aby nehrozilo, že prídeme o tie prostriedky, ktoré by boli v konečnom dôsledku v prospech pacientov. Ďakujem pekne, pani Pani Kabeson Ruiz, ďakujem veľmi pekne, pána predsednička. Ďakujem aj pani ministerke za vyjadrenie. Ja chcem eh, povedať niečo k, eh, tým, eh, k tomu schváľovaniu medicínskych technológií, kde ma teší, že sa v tejto veci podniká aktivita, avšak tie závery rady neboli schválené až do júna, takže my sme sa ste snažili, ale rada by mala troška veci v tejto veci urýchliť a e, očakávame, že rada bude pristúpať k tejto veci troška konštruktívne. Aký je problém? Návrh parlamentu bol taký, že e, v podstate sme sa snažili priblížiť e, stanovisku rady, ale nebol ten dialog úplne konštruktívny a bolo to blokované kvôli iným iniciatívam. Čiže tu nejde len o prístup k, k liekom, ale aj o iné záležitosti. A po druhé, my by sme e, boli radi, či Rumunsko má nejaký plán na, e, napríklad na zabezpečenie dostatočného množstva alebo teraz objemu liekov a ďalej rada by sa tiež mala troška otvoriť tomu, aby e, mohli byť lieky uvádzané na trh, generika, v tomto prípade na základe vedeckých podkladov a a teraz k špecifickým terapiám, kde a teda k serovej terapii tam e, alebo k ser- liečbe serami, tam e, je potrebné vystupovať z vedeckých, záž- z vedeckých e, podkladov a takisto v smernici o liekoch je treba napríklad zvážiť homeopatika a takisto treba zvažovať naozaj vedecké výsledky a hepatitida, tam by sme mali pristúpiť k úplnej eradikácii v Európskej únii. Uh, Áno, tak eh, v španielčine to asi trvá viac, hovorí pani predsednička, pán Piecha. Znova? Nechcete už slovo? Dobre. Eh, pani Pírik. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem pani ministerke za to, že tu je. Každý tu už hovoril o AMR, viacerí e, to spomenuli a e, počas holandského predsedníctva sme aj túto tému dali na program a pre nás to bola jedna obrovská priorita. Aj dnes do obeda sme tu hovorili s iným ministrom a vy e, ste povedali, že bude konferencia a my sme si to vypočuli už dnes do obeda, ale bolo by dobré, aby sme na tú konferenciu mohli dostať aj dôležitých ľudí odtiaľto z parlamentu, pretože nám sa darilo tejto veci urobiť toľko, že by bolo dobré, keby sme mohli pokračovať. A ja som počula, že teda sú pozvaní ministri, ale aj experti z parlamentu by mohli byť na tejto konferencii zastúpení, pretože pre nás to je tiež jedna z najdôležitejších vecí, a to pre všetky strany politického spektra. A zámerov ešte e, v prípade malých detí, e, čo budete robiť v oblasti e, detských chorôb, kde moderní rodičia sa tak povedať zdomnievajú, že nie je potrebné vakcinovať e, malé deti proti chorobám, ktoré sú údajne e, už eradikované. Teda čo si myslíte o takomto prístupe antivakcinačnom? Ďakujem. Teraz pán Parnie. Madame la ministre, madame la présidente, chers collègues. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, pani predsednička. Ako bolo povedané v ostatných príspevkoch, tu máme jasnú prioritu a to prístup k inovatívnym liečivám pre deti s vážnymi ochoreniami a farmaceutický priemysel, ten samozrejme stanovuje ceny na základe určitej ekonomickej schopnosti trhu ich platiť a um, Napríklad e, lieky proti, alebo liek proti hepatitide C stojí 50 tisíc eur. E, v Spojených štátoch e, a 700 v Európe, takže to nie je predsa možné. My musíme prijať európsku legislatívu, pre tie, tak aby tieto inovatívne medicíny neboli len spotrebným tovarom ako čokoľvek iné, ale aby to vychádzalo zo skutočnej potreby um, ľudí, ktorí túto chorobu majú. Čiže poprosím vás, aby ste znovu uh, otvorili smernicu o transparentnosti stanovania cien liečiv, pretože ako viete, Európska komisia svoj návrh uh, um, stiahla. Um, myslím, to bolo v decembri 2014, vzhľadom k tomu, že sa zdalo, že nedôjde k dohode na rade. A pritom je to vec uh, veľmi zásadná a a je, je, je, absolútne, je absolútne potrebné riešiť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Zány. Ďakujem. Ja by som mal otázku. A ja by som chcel súhlasiť s tými, ktorí hovorili o zraniteľných častiach našo, naše, našej populácie, hovorím najmä o deťoch. Samozrejme, e, aj e, tieto e, zvláštne choroby a vakcíny sú veľmi dôležité, ale v prvom rade chcem hovoriť o prístupe k liekom pre deti, ktoré napríklad trpia diabetom tam skutočne e, nastáva exponenciálny nárast počtu prípadov diabetu u detí a je to pre mnohé rodiny veľmi ťažké nájsť jednoducho peniaze na to, aby si mohli dovoliť relatívne drahé formy liečby e, detského diabetu. Potom obezita, to je ďalší problém, potrebujeme samozrejme zvyšovanie povedomia o tejto otázke, ale to je len jedna stránka. No a ešte sa chcem spýtať, či rumunské predsedníctvo má v úmysle urobiť niečo pre starších ľudí. To znamená základné e, lieky a prístup k liečbe u starších občanov, napríklad e, na liečbu vysokého krvného tlaku. Stovky ľudí ročne zomrú, pretože si nemôžu jednoducho túto liečbu dovoliť. Ďakujem vám pekne, ďakujem. Pani Gutland, prosím. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem pani ministerka za to, že ste prišli a za tento veľmi dôležitý dialog, ktorý teraz vedieme. Beriem na vedomie to, že sa veľmi zameriavate na otázku detí, aby mali prístup k dobrej zdravotníckej starostlivosti a aby tu bola e, rovnoprávnosť. Oceňujem túto vašu snahu, ale chcem položiť dve otázky z hľadiska e, detskej problematiky. Poprvé, Eh, hormonálne disruptory, vy ste povedali, že očakávate, že komisia príde s akčným plánom, že to čakáte, ale pýtam sa, budeme čakať dlho? Vzhľadom na to, že komisia postupovala veľmi pomaly v tejto konkrétnej otázke, ako vytvoríme spoločnosť, kde nebudeme mať nebezpečné úrovne eh, eh, látok, ktoré menia hormonálnu rovnováhu. Máme štúdie, ktoré ukazujú, ukazujú prepojenie medzi hormónmi, e, keď človek rastie, vyvíja sa a chorobami. Na druhej strane, takže chcela by som požiadať, aby sa rumunské predsedníctvo ujalo vedenia v tejto veci, aby sa tá iniciatíva v tejto otázke zintenzívnila. Toto je prierezová otázka. Na to, aby sme ľudí efektívne chránili, treba e, túto e, problematiku riešiť cezhranične. Máte v úmysle eh, apelovať na komisiu, aby tiež rýchlila svoj postup v tejto veci? No a potom druhá otázka. Vaše priority sú určité oblasti, kde deti nemajú ten istý prístup k určitým typom liečby, napríklad onkologických ochorení. Čo s tým chcete robiť? Ďakujem, pani, eh, pani ministerka. Áno, ďakujem. Mulțumesc, doamnă președinte. Ďakujem, pani predsedajúca. Pani ministerka, v prvom rade vám chcem eh, vás ten privítať v Európskom parlamente a privítať vás tu na výbore Envy. Eh, téma eh, očkovania je témou, ktorá ma v posledných rokoch veľmi zaujíma, najmä preto, že Rumunsko je jednou z krajín, kde v poslednej dobe nastal nárast ochorení, ktoré podľa nášho názoru, ktoré sme si mysleli, že už boli ehm, vlastne vykorenené a alebo že sú pri najmenšom pod kontrolou. Bohužiaľ, toto je niečo, čo sa deje v celej Európe a aj mojim kolegom to robí starosti. Takže mám veľmi konkrétnu otázku a praktickú otázku povedal by som. Jedna z vašich priorít je očkovanie vzhľadom na odporúčanie rady o tom, ako sa dá zlepšiť pokrytie očkovaním. Vzhľadom na toto, ako máte v úmysle identifikovať jednotlivé spôsoby na implementovanie týchto navrhovaných opatrení v Európskej únii. Ďakujem vám. Týmto končíme druhé kolo otázok. Teraz, pani ministerka, opäť máte priestor na reakciu. Aș începe cu răspunsul pentru domnul. Ďakujem pekne. Najskôr pán Bušoj a jeho posledná otázka. Chcem vás uistiť, že Rumúnsko si naozaj želá, aby sa dostávali tie tri regionálne nemocnice aj s pomocou európskych peňazí. Želáme si to a nechceme prepasť túto príležitosť. Je tu šanca od EÚ. Určite spravíme všetko potrebné. Späť k prvej otázke ohľadne očkovania. Je to jeden z hlavných cieľov, ktoré my v rámci nášho predsedníctva presadzujeme. Zorganizujeme v tomto duchu aj v Kluž v máji pracovný seminár. Tam pôjde o očkovanie a možnosť zvýšiť pokrytia v kontexte hrozie pre verejné zdravie. Chcem ešte raz pripomenúť, že očkovanie patrí spolu s mikrobiálnych e, rezistenciou k desiatim hlavným hrozbám, ktorú identifikovala Svetová zdravotnícká organizácia. A my spolu s odborníkmi budeme hľadať čo najlepšie riešenie na to, aby sme skutočne posunuli veci vpred, aby sme umožnili výmenu osvedčených postupov medzi eh, odborníkmi, potom aj otázka odborných vedomostí. Chceme aj identifikovať stratégie a opatrenia, ktorými zvýšeme mieru pokrytia. V kontexte migrácie je nevyhnutné, aby existovala prepojenosť o inf- informáciách ohľadne očkovania medzi jednotlivými členskými krajinami, aby bol tak povediac jednotný register. A na to sa pýtal aj pán Tanasesku. Jasne, musíme identifikovať, identifikovať prekážky, ktoré bránia optimálnemu pokryťu očkovaním a tiež treba do praxe uviesť všetky osvedčené postupy z iných krajín. A možno, že informovať o našej iniciatíve z, z minulého roka. Boli tam aj zástupcovia UNICEFu a VHO. Zahajili sme kampaň o očkovaní od dverí k dverám v chudobných oblastiach, kde ľudia nemajú automaticky zaistený prístup k informáciám o očkovaní. Zachali, začali sme obchádzať jednotlivé domácnosti a je pravda, že minulý rok v kontexte nárastu niektorých chorób v Rumunsku sme začali rozmýšľať nad tým, ako postupovať. Bola to jedinečná skúsenosť, bola aj na programe UNICEFu a VHO ako osvedčený postup. Tam, kde bolo iba 30-percentné očkovanie, sme to mohli zvýšiť na 90%, s psychológmi, epidemiológmi a inými a vysvetľovali sme výhody naozaj od dverí k dverám. A o týchto príkladoch budeme hovoriť aj v, jún, mar, pardon, v máji na konferencii. Budeme skúmať tieto postupy, pokúsime sa z nich poučiť, aby sme zakročili proti tomu trendu proti e, očkovaniu, zameranému proti očkovaniu. a tisíci, tisícky životov sme zachránili e, zvýšením e, pokrytia očkovaním o 10 A pán Bušoj, aj v oblasti HIT chceme dosiahnuť maximálny pokrok Náš cieľ je dosť ambiciózny, ide tu to aj o čas. Návrh bol poslaný v januári 2018, ale potrebujeme jednoznačne viac času. Pokúsime sa každopádne, budeme bilaterálne diskutovať aj s mojimi partnermi. A ešte niečo ohľadne komunikačnej stratégie o očkovaní. Je to samozrejme v právomoci členských krajín, ale ja som si istá, že keď dáme mm, dokopy špecialistov, tak e, ľahšie tento problém vyriešime. A ešte ďalšia téma, to, že náš minister navrhol to, že na konferencii v marci o makrobiálnej odolnosti sa teda zameriame na tie nemocničné infekcie, ako som už uviedla, čo však neznamená, že neboli dôležití zástupcovia z oblasti polnohospodárstva a životného prostredia. Takže ste srdečný, srdečne pozvaní. Vy aj ďalší určite bude o čom hovoriť. A závery, ktoré z toho vzídu, sú zásadného významu touto cestou vás teda oficiálne pozývam. Aj keď to určite spravil už e, spomínaný minister predo mnou. Aș dori să îi răspund domnului deputat Parnă. Ďakujem. Consiliului să propună. Nuž, e, táto otázka nespadá do pôsobnosti rady. Je legislatívny e, návrh, e, ktorý sa týka tohto typu liekov, ale hovoríme teda o hepatitíde. Vy ste hovorili o hepatitíde. V Rumunsku sme urobili výrazné kroky e, v snahe liečiť e, hepatitidu C a ako ministerka zdravotníctva vám môžem povedať, že máme v Rumunsku liečbu e, pre pacientov s fibrozou v štádiu 1, ktorá je krytá zdravotníckým poistením. Pán Šany, vy ste mali otázku. Hovoríte o prístupe e, pacientov k liekom. Táto téma sa bude prediskutovať na neformálnom stretnutí ministrov zdravotníctva 14. až 15. apríla v Bukurešti. Som presvedčená, že teda táto téma bude na e, programe rokovania, to znamená e, všeobecný prístup k liekom. Nuž a myslím, že uvažujeme rovnako, keď hovoríme o detských pacientoch, nie len teda tých, ktorí trpia diabetom, môžem vám e, povedať, že máme v Rumunsku národný program pre diabetes, ktorý sa rozšíril minulý rok a má viac financovania na to, aby sme mali aj monitorovacie zariadenia pre deti, ktoré trpia diabetom. Takže e, my budeme o všetkom tomto diskutovať a o všetkých týchto veľmi dôležitých veciach. A ďakujem vám za to, že ste na ne upozornili aj vy. Pán Guteland. Ja mám aj pre vás tú istú odpoveď ohľadom endokrinných disruptorov, ktorú som už teda poskytla kolegom, vašim kolegom. Je to zaujímavá otázka. Vieme, aké sú účinky, vieme dobre, čo sa deje, ale bohužiaľ to nespadá do, nášho, eh, do našej pozornosti, aby sme o tomto diskutovali. Ďakujem vám veľmi pekne za túto otázku, eh, ktorá je samozrejme pre mňa veľkou inšpiráciou na úvahy. No a pokiaľ ide o, o prístup k liekom zaručený právom, e, či skôr ospravedlňuje sa rečnička e, rovnaký prístup, k liekom pre onkologických pacientov deti. Toto je jeden z našich cieľov a my sme si ostanovili, keď sme hovorili o našich prioritách. To znamená rovnaký prístup pre všetkých európskych občanov. Toto je jedna z tém, o ktorej budeme diskutovať na neformálnom stretnutí 14. a 15. apríla. Všetko, čo je súčasťou našich priorít, sa týka rovnakého prístupu k zdravotníckej starostlivosti pre všetkých európskych občanov. Pán Tenesesku, myslím, že som na prvú časť vašej otázky už odpovedala, čo sa týkalo seminára o vakcinácii v Kluži na Poke. Spoločne s expertmi sa tam budeme snažiť hľadať spôsoby, ako implementovať v Európskej únii tie témy, o ktorých sa tam bude diskutovať. Ďakujem vám za otázky a chcem vás ubezpečiť, že sme otvorení riešeniu týchto problémov a ďalších problémov, ktoré e, vyvstanú počas predsedníctva a to tak, aby sme po šiestich mesiacoch nášho predsedníctva mohli byť hrdí na to, čo Rumunsko urobilo. Ďakujem vám opäť a prosím, poskytnite nám svoju podporu, dajte nám svoju podporu a opäť vás pozývam na návštevu Rumunska. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka. E, veľa šťastia vo všetkých týchto rozprávach, e, ktoré budete organizovať a dúfam, že povedú ku konkrétnym výsledkom, e, ktoré budeme môcť prevziať v našich európskych aktivitách a môžeme, budeme ich môcť transformovať do praktických opatrení, ktoré sa týkajú aktuálnych otázok. Takže ďakujem vám za to, že ste prišli a veľa šťastia. Okay, colleagues... Uh, Kolegyňa a kolegovia, ďalší bod na programe je uh, výmena názorov z komisie, s komisiou o endokrinných disruptoroch. Pani Julika, riaditeľka uh, pre bezpečnosť potravy na krmiv a inováciu z DG Sante bude prítomná, bude s nami diskutovať a budeme hovoriť o týchto, dis, e, pán Dakunto bude hovoriť o endokrinných disruptoroch e, e, v súvislosti s kozmetikou, pán Dakunto je z Digigrowth. Growth. Takže bez ďalších odkladov dám slovo pani Julike, aby sme mohli začať rozpravu. Takže prosím, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Dobre popoludne všetkým. Ja som si tentokrát so sebou dozniesla menšiu PowerPointovú prezentáciu, aby som hovorila o známení komisie ohľadom e, komplexného rámca EÚ o endokrinných disruptoroch, ktoré sú takisto známe ktorý je, o, o, ktorá je takisto známa ako stratégia e, týkajúca sa endokrinných disruptorov. Nebudem zachádzať do veľkých podrobností, pokiaľ ide o mm, vedeckú definíciu endokrinných disruptorov, ale dôležité je to, aby sme chápali a vedeli, že existuje to e, akceptovaná definícia e, e, Medzinárodného programu o chemickej bezpečnosti VTO o ohľadom endokrinných disruptorov a je veľmi dôležité uznať, že majú tri kumulatívne charakteristiky, E, hormonálnu funkciu, nežiaduce účinky a e, e, prepojenie medzi týmito dvoma kondicionalita medzi nimi. To znamená, že tie nežiaduce účinky sú spôsobené tými hormonálnymi účinkami a ide o látky a zmesy, na ktoré sa chceme pozrieť podrobnejšie, na ktoré chceme teda identifikovať a podľa potreby takisto aj regulovať. Takže kontext e, a endokrinných disruptorov. E, v podstate e, to už začalo v, na začiatku 90. rokov, kedy sa jednoducho začalo o týchto látkach hovoriť a do roku 1999 si spoločenstva vyvinuli stratégiu pre endokrinné disruptory, ktorú sme implementovali v priebehu posledných 20 rokov. V roku 2013 a v roku 2016 e, sa tá téma opäť e, prediskutovala podrobnejšie v parlamente s dvoma uzneseniami o endokrinných disruptoroch. A toto sa preberalo aj na rade a pretavilo sa do podoby e, záverov rady. A tiež sa vlastne na rade hovorilo o bezpečnej správe chemikálií. Téma je vysoko na zozname priorít každého z aktérov, ako iste všetci viete, v roku 2017 komisia vytvorila kritéria na identifikovanie endokrinných disruptorov e, pri e, posudzovaní pesticídov a iných chemických látok a tam sme mali jasný mandát Takže e, cieľom je vytvoriť jasnú stratégiu v tejto oblasti. Oznámenie, ktoré v roku 2018 bolo vypracované, vychádza z tohto mandátu a zaberá sa tromi oblastiami. Na jednej strane je tu, sú tu vedecké poznatky o endokrinných disruptoroch. E, osobitne si klademe otázku, kde sa nachádzame v oblasti testovania týchto látok a E, miery, do ktorej nám veda dokáže poskytovať podklady pre legislatívnu činnosť. E, druhá časť tohto oznámenia sa zaoberá politikami Európskej únie a príslušným režimom regulácie endokrinných disruptorov. Doteraz e, tu sú kapitoly ako výskum v EÚ, vypracúvanie usmernení pre vykonávanie skúšok, ako sa v Európskej únii pristupuje k endokrinným disruptorom. Ako prebieha v tejto oblasti medzinárodná e, spolupráca? A tretí bod, pravdepodobne najviac zameraný na budúcnosť, asi aj najzaujímavejší, je, ako komisia chce riešiť európsku politiku v oblasti endokrinných disruptorov budúcnosti. Keď e, skúmame, alebo teda keď sa snažíme prísť s prístupom, tak chceme, aby bol konzistentný v, z hľadiska legislatívy a predviazanosti s ostatnými oblastiami politiky, pričom eh, chceme eh, zachovať konzistentnosť s našimi eh, oznámeniami a takisto názormi rôznych zainteresovaných strán. Takže stručne by som chcela prejsť rôzne, alebo tie hlavné miesta tohto oznámenia, ktoré sa týkajú tej vedeckej stránky. Ako som povedala, celé, alebo všetky rokovania začali vlastne v 90. rokoch a bolo to vlastne na konci tej dekády, kedy údaje prepájajúce endokrinné disruptory s určitými e, ľudskými ochoreniami, respektíve s negatívnym dopadom na prírodu, kedy to poznatky boli jednoznačné alebo jednoznačnejšie než v minulosti. No a teraz vlastne sme mohli povedať, že z vedeckého hľadiska nastala zhoda vo viacerých záležitostiach. Mnohé z nich sme preberali napríklad v roku 2016, 2017, viackrát aj v tejto snemovni. Čiže napríklad definícia endokrinného disruptora, ako som povedala, to je viac menej dohodnutá vec a um, počas eh, puberty alebo eh, rozvoja mladého organizmu eh, sú, majú tieto endokrinné disruptory najväčší vplyv na ľudský organizmus. Takisto sme však riešili otázku um, exponovania, vystavenia organizmu mesiam endokrinných disruptorov, ktoré môžu viesť, alebo teda môžu mať určitý synergický koktejlový účinok. No a mm, prišli sme na to, že máme určité nedostatky v poznatkoch, napríklad e, aké sú mm, aký je vplyv endokrinných disruptorov pri, pri progresii chorôb. Tam boli stanovené určité prahy, pod ktorými nedochádza k ovplyvneniam a práve od tých sa rokuje aj relatívne kontroverzne v uplynulých rokoch a záverom e, iste viete, v rámci e, dohľadu e, medzinárodných orgánov, ako, ako napríklad OECD, v tomto prípade iniciatívy OECD, bolo vytvorených mnoho testov, ktoré majú skúmať e, prítomnosť endokrinných disruptorov. Ale znova, my sme e, vlastne akceptovali, že do tejto chvíle existujú nedostatky v, e, v skúšobných metódach. Čiže teraz prejdeme na politiku EÚ a oblasť regulácie a osobitne oblasť výskumu v tejto oblasti. A vzhľadom k tomu, že viac ako 50 projektov od roku 1995 dostalo financie, teda projektov, ide o projekty, ktoré sa zaoberali práve endokrinnými disruptormi v Európskej únii. Celkové financovanie bolo zhruba e, v oblast, e, teda vo výške 150 miliónov eur a v rámci Horizontu 2020 ďalších 52 e, miliónov bolo alokovaných pre tieto oblasti a aj ďalšie programy, kde cieľom bolo skúmať dostupnosť metód skúšania a určité projekty, najmä v rámci Horizontu 2020, e, práve v uplynulých niekoľkých dňoch e, boli zadefinované a napredujú. Takže dochádza tu, alebo teda e, v tomto časovom horizonte, o ktorom hovoríme, tých financií do tejto oblasti išlo relatívne dosť. A keď sa pozrieme na stránku regulácie, mm, alebo regu- mm, regulačného rámca, tak e, e, sa vyvíjalo európske aky týkajúce sa chemikály v priebehu dní a my e, vo všeobecnosti v rámci tohto regulačného rámca pre chemikálie uznávame tento regulačný režim EÚ ako jeden z najprotektívnejších na svete. Je to vec, ktorá je relatívne známa a vidno to v rôznych oblastiach regulačného režimu týkajúce sa chemických, látok, kde Európa vedie. A pritom náš, náš prístup je založený na kvalitných vedeckých poznatkoch, e, takisto kvalitných rozhodnutiach komisie na báze e, riadenia rizík s uplatnením e, princípu obozretnosti a záverom e, princípom uplatňovania našich opatrení na zabranie rizikám na úrovni členských štátov. Tieto, e, tu, tu vlastne prístupujeme napríklad k obmedzeniam endokrinných disruptorov, k zákazom v rámci viacerých finanč- legislatívnych rámcov a sú aj konkrétne um, ustanovenia týkajúce sa, týkajúce sa priamo bio- pesticídov, ale aj legislatívy, legislatíva týkajúce sa vod, e, ríč a zdravotnícke pomocky, tam takisto sú obsiahnuté state týkajúce sa endokrinných disruptorov. My sme v legislatíve e, napríklad v materiáloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami alebo v kozmetike, tiež túto záležitosť riešili. Tam ide skôr o legislatívnu činnosť prípad od prípadu. No a napriek tomu ak stále vlastne zotrváme v oblasti regulačného rámca toho, čo sa vlastne momentálne deje. Európska únia pracuje na, na rôznych aktivitách, pričom cieľom je e, vytvoriť horizontálny prístup, ktorého cieľom je identifikovať vôbec tieto endokrinné disruptory. Toto je prvá výzva. To je prvá výzva a v tomto cieľom je vytvoriť horizontálny prístup a komisia tu rozvíja napríklad kritéria, ktoré boli e, vytvorené v oblasti pesticídov a biocídnych látok v roku 2017. No a my napríklad pracujeme na aktualizovaných e, požiadavkách e, informovania z hľadiska identifikácie endokrinných disruptorov a tiež hodnotíme, ako možno skvalitniť komunikáciu o endokrinných disruptoroch v rámci dodavateľského reťažca e, s využitím e, informačných listov REACH, čiže ide o e, to, že vlastnosti látok by sa, by sa o nich teda informovalo v rámci celého dodavateľského reťazca tiež. Um, poskytujeme dodatočné nástroje, niektoré z nich sú všeobecnejšie, všeobecnejšej horizontálnej povahy, ako napríklad súčasný návrh o súčasný návrh potravinovej legislatívy o udržateľnosti a rizikovom hodnotení, teda v rámci e, potravinovej legislatívy EÚ. Toto prispieva k týmto našim aktivitám a e, teda z hľadiska endokrinných disruptorov a ďalším príkladom je Európska stratégia pre plasty a tiež je tu právny rámec e, pre podmienky zdravia a bezpečnosti pri ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci. No a potom e, tu prebiehajú činnosti na multilaterálnej báze, ja som spomenula OECD, to je veľmi dôležité fórum, e, kde sa vytvárajú medzinárodne dohodnuté testy, ale skúšky a e, potom prebiehajú činnosti aj napríklad na pôde VHO, Svetovej zdravotníckej organizácie, sú tu programy OSM, OSN, ale aj VTO. Bilaterálna spolupráca tam E, tie témy mm, sa tiež e, pertraktujú osobitne s tretími krajinami, ktoré napríklad e, skúmajú podobným spôsobom reguláciu určitých tried chemických látok, ako napríklad USA, Kanada, Japonsko alebo Čína. Tým som uvedla len pár príkladov. Teraz my ak chceme posunúť pred politiky Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov, tak toto je tá časť oznámenia, ktorá hľadí do budúcnosti. A tu je možno najdôležitejšie povedať, že toto oznámenie, respektíve záväzky, ktoré sú v ňom obsiahnuté, sú ďalším dôkazom toho, že Európska komisia naďalej chce chrániť občanov a životné prostredie na maximum a zároveň chce um, zabezpečiť, aby fungoval vnútorný trh. My sme um, uznali, že sa dosiahol, teda konštatovali, že sa dosiahol pomerne veľký pokrok v uplynulých 20 rokoch, ale že je stále potrebné v tejto oblasti robiť viac. Pričom e, rozvíjanie toho strategického prístupu tam, e, má, tam, tam uplatňujeme napríklad princíp obozretnosti, ktorý vždy je základom nášho rozhodovania, ale snažíme sa tu napríklad e, dosahovať nasledovné ciele. Minimalizáciu e, celkovej, celkovej výstavenosti endokrinným disruptorom, e, vytvoriť e, alebo urýchliť budovanie komplexnej výskumnej základne, ako som spomenula predtým, máme nedostatky v poznatkoch a rozvoj dialogu so všetkými zainteresovanými. Pokiaľ ide o aktivity do budúcnosti komisia, sa podujala um, v oblasti endokrinných disruptorov rozbehnúť tzv. fitness check, uh, pričom my sme konštatovali, že momentálne existujú rôzne uh, prístupy v rôznych oblastiach politiky a regulácie, ktoré bude treba zosúľadiť a uh, treba tiež klásť otázky ohľadom absencie horizontálnych kritérií, ale najpalčivejším e, príkladom je, že nie sú dostatočné regulačné dôsledky e, pri porušovaní pravidel. No a ďalej, sa do, ďalej by sme chceli využívať nové informácie, ktoré výjdu z kvalitných štúdí a budeme využívať tiež poznatky a e, vedecké výstupy, ktoré budú, budú ďalej podliehať e, skúmaniu. Napríklad teraz sme Teraz prebehlo skúmanie materiálov, ktoré dochádza do kontaktu s potravinami. Tiež rozbehneme činnosti v oblasti fitness checku. Tento rok e, bude vypracovaná tzv. cestovná mapa, ehm, napríklad trojmesačné posudzovanie a e, rozbehnutie tohto projektu by malo nastať e, o niekoľko týždňov, možno mesiacov. Po druhé, ako som povedal, my budeme skúmať e, možnosť konsolidovanejšieho prístupu e, s využitím e, najaktuálnejších vedeckých poznatkov a je tu tiež záväzok skúmať najmä nedostatky v poznatkoch endokrinných disruptorov, toto som spomenul už predtým, a potom je tu niekoľko E, dôležitých e, ciest výskumu v rámci Horizontu 2020 a programu Europe. E, a tretím cieľom je vytvoriť inkluzívny prístup. My budeme hovoriť s vedcami a s ostatnými zainteresovanými a, pri, a členmi verejnosti o týchto záležitostiach. Jedna jedna z ciest bude fórum o endokrinných disruptoroch, kde plánujeme prvé stretnutie ešte v roku 2019. My chceme našu podporu pre OECD prehlbiť a takisto spolupracovať s ostatnými medzinárodnými organizáciami v tejto oblasti. A zaujímavé je aj to, že budeme skúmať možnosti zaradenia endokrinných disruptorov do súčasných e, národných systémov klasifikácie e, chemických látok, ktoré využívame aj pri ostatných e, triedach nebezpečných látok, čiže toto by bol taký zaujímavý lokálny prístup, ale plánujeme rozbehnúť aj jedno kontaktné miesto, respektíve v tomto prípade webový portál o endokrinných disruptoroch, aby táto téma bola prístupnejšia pre vonkajšie zainteresované strany a občanov. Budeme pracovať tiež s členskými štátmi na vytvorení špecifických vzdelávacích e, kampaní. Ako som teda povedala, stratégia bola schválená v novembri 2018 a my e, práve teraz pracujeme na tých detailoch. To sa deje doslova teraz nasledujúcich dňoch a týždňoch. No a týmto by som chcela uzavrieť eh, svoju prezentáciu. Je tu kolega, ktorý môže povedať pár slov o kozmetických produktoch, ak chcete, pani predsednička. Áno, ďakujem určite. Čiže kozmetické pro, e, produkty Panda Kunto. Príjemné popoludne, ďakujem pani predsednička. Ja len stručne doplním túto prezentáciu eh, a doplním pohľad eh, cez kozmetické produkty, kde komisia má povinnosť vykonať preskúmanie eh, z hľadiska obsahu látok spôsobujúcich narušenie endokrinného systému a tu správa, ktorú komisia schválila práve v ten deň, kedy stratégiu, ktorá práve bola prezentovaná, teda táto špecifická správa o kozmetických látkach je akýsi, akási inventúra e, týkajúca sa endokrinných disruptorov v kozmetických e, produktoch a hoci e, tento materiál neobsahuje priamo endokrinné disruptory v kozmetických látkach, je tu cieľ zakázať alebo obmedziť endokrinné disruptory v oblasti kozmetiky, kozmetických látok, aby sa zabezpečila vysoká miera ochrany ľudského zdravia. Tieto látky boli zakázané alebo obmedzené buď kvôli tomu, lebo ide o CMR, teda e, karcinogéne, mutagéne, alebo škodlivé pre rozmnožovací systém, alebo látky, ktoré nie sú označené ako CMR, tieto podliehajú špecifickým opatreniam, ale v oboch prípadoch ide o e, bezpečnostné hodnotenie a z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľov toto je, tu máme nezávislý orgán hodnotiaci tento aspekt a takisto bolo schválené špecifické memorandum o endokrinných disruptoroch a to v roku 2013, pričom Cieľom je definovať endokrinné disruptory v zmysle, disruptory, pardon, v zmysle pravidel e, Svetovej zdravotníckej organizácie a e, my tu máme navyše výbor, ktorý e, uzavrel, že, že ide o látky, kde je hrozba, že môže ísť o látky ohrozujúce ľudské zdravia. Výbor um, tiež prišiel k tomu, že môže ísť o látky, ktoré špecificky ohrozujú osobitné zraniteľné skupiny ako mladé, ženy, mladé deti a ženy. A tu na, preto, lebo e, nariadenie o kozmetických látkach vyžaduje Európsku úniu, vy, vyžaduje od Európskej únie, aby regulovala tieto látky, kde je potenciálne riziko ohrozenia ľudského zdravia, čo sú teda, poten, čo sú teda e, tieto, e, tieto endokrinné disruptory, je potrebné tiež vyvinúť príslušné regulačné stany na základe vedeckých poznatkov a tu môže byť cieľom alebo teda výsledkom zákaz alebo obmedzenie týchto endokrinných disruptorov v kozmetických e, produktoch a momentálne existuje teda um, v prvom rade snaha vytvoriť prioritný zoznam potenciálnych endokrinných disruptorov, ktoré um, nie sú zatiaľ pokryté nejakým zákazom. A táto práca tá už začala a bol vytvorený prvý predbežný zoznam látok e, na pracovnej skupine pre kozmetické látky v minulom septembri a hovorilo sa o tomto predbežnom zozname s členskými štátmi, ale aj ostatnými zainteresovanými a vedecký výbor ten bude zapojený do diskusí o tomto zozname. A druhý krok je, eh, že keď tento zoznam bude finalizovaný na konci prvého štvrť roka tohto roka, teda v marci, komisia rozbehne eh, verejnú výzvu na predkladanie vedeckých poznatkov zameranú na firmy, súkromné osoby aj akademickú pôdu a Cieľom je, že na základe týchto údajov, ktoré sa budú zbierať, komisia vypracuje mandáty pre vedecký výbor na vytvorenie určitého bezpečnostného posúdenia na základe poznatkov získaných e, po tomto relatívne krátkom od, odklade. Potom je tu e, fakt, že na základe týchto poznatkov komisia, kde to bude potrebné, e, vytvorí alebo teda zavede príslušné, um, príslušné opatrenia na zvládanie rizík uh, a cieľom môže byť teda až zákaz určitých látok v kozmetických produktoch. Um, ďakujem. Kolegovia, môžete klasť otázky alebo viesť dialog. Pán Poch ako prvý. Ďakujem, pani predsednička. Ja som naozaj rád, že sa komisia témou endokrinných disruptorov aktívne zaoberá, uznáva potrebu zlepšiť metódy testo- testovania a zamerať sa na legislatívu, tak aby sme identifikovali produkty, ktoré sú nebezpečné, či už ide o kozmetiku alebo detské hráčky ale to oznámenie komisie z októbra ja nevidím v tomto stratégiu, po ktorej ako Európsky parlament roky voláme. Ja by som čakal viac ambícií, niečo jasnejšie, viac údajov, merateľné ciele a taktiež jasne zadefinovaný finančný rámec. Nedostatok vidím aj v tom, že komisia nerieši súčasnú prax v EÚ, teda to, že naše organizmy sú e, vystavené neustále malým dávkam e, takýchto látok, ako napríklad bisphenol A. Tieto politiky nie sú v súlade s najnovšími štúdiami, ktoré jasne dospeli k záveru, že práve tie malé koncentrácie môžu významne narušiť a poškodiť rovnováhu endokrinného systému obzvlášť u tých zraniteľných eh, vrstiev obyvateľstva. Komisia oznámila, že bude organizovať pravidelný summit pre zainteresovaných. Eh, očakáva od toho lepšie synergie a preto moja otázka. Nie je mi to veľmi jasné, rád by som to tu počul, aké konkrétne výstupy toto fórum má mať ako bude nastavené, ako chce komisia zaručiť vyváženú účasť výrobcov a neziskových organizácií, aké konkrétne záležitosti chce komisia na týchto fórach riešiť. Ja by som totiž veľmi nerád videl, aby toto grémium bolo iba ďalším diskusným fórom a aby sa tam jednoducho ľudia vypovedali a nezrýchlia sa ani opatrenia, ani činnosť. E, postupne to zanikne. Čiže potrebné podrobné informácie o fungovaní tohto plánovaného fóra by som ocenil. Ďakujem. Tak, ďakujem pani Hazenkamp. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj zástupcom komisie, ktorí e, nám k tomuto poskytli informácie. Ehm, tieto endokrinné disruptory predstavujú obrovské riziko vyvinutia potenciálne smrteľných chorób a ďalších e, zdravotných problémov v neskoršom e, čase tieto látky, tým sa treba vyhýbať, ale je to ťažké, pretože sú všade. Sú v potravinách, v ošatení, v hračkách, v krmivé zvieratá. Naša legislatíva nie je zatiaľ dostatočne vybavená na boj proti týmto endokrinným disruptorom a už roky čakáme na kvalitné kritéria pre všetky, ktoré budú platiť pre všetky tieto endokrinné disruptory a na nejakú stratégiu. Ja som nepočul ani dnes nič, čo by tieto moje obavy zmiernilo. Komisia síce hovorí o fitness checku, o nejakom fóre, ale nejaká ambiciozná stratégia sa mi tu nečrtá. Ehm, foku, cieľ by mal byť, e, cieľom by mala byť komunikácia, dialog, e, vzdelávanie e, manažerov rizika, pretože my E, musíme chrániť na vnútornom trhu zdravie zvierat aj ľudí. A investuje sa veľa prostriedkov do výskumu, do hľadania testovacích metód, ale ja by som chcela vedieť, koľko e, hormonálnych disruptorov e, medzi tým bolo identifikovaných. A pýtam sa preto, pýtam sa konkrétne na určité pesticídy, pretože Európska komisia tu začala práve tou otázkou pesticídov a biocídnych látok a v roku 2015 k tomuto bola schválená, bola schválená legislatíva, kde sme zakázali eh, kde sme zakázali látky, ktoré sú karcinogéne, mutagéne a mm, ohrozujúce reprodukčné zdravie. Teda tieto pesticídy boli zakázané, ale čo pesticídy, ktoré sú napríklad dimoxistrobín, eh, chlorotolurón a tiakloprid, eh, toto sú látky, ktoré sú endokrinné disruptory. A napriek tomu po hodnotení sú na našom trhu, napriek tomu, že sú dlhodobo a preukázateľne E, že, že ide o látky, ktoré narúšajú endokrinný systém. Čiže ja sa chcem komisie spýtať, čo s týmito látkami? Thank you, Madame Guteland. Ďakujem, pani Guteland. Tak fru ordförande och tack också till kommissionen för denna Ďakujem a ja sa chcem poďakovať komisii za to, že máme príležitosť e, diskutovať o tejto veľmi dôležitej otázke. Ja súhlasím s tým, čo tu už vyjadrili predrečníci s tými obavými, obavami. Vy ste ešte nenavrhli účinnú stratégiu ani dostatočne ambicióznu a pritom výskum dokázal, že tieto endokrinné disruptory majú dopad na zdravie, hlavne na zraniteľné vrstvy obyvateľstva, ako napríklad na tehotné ženy, pretože ten plod je neustále vystavovaný takýmto endokrín disruptorom. Môže to vyvolať e, vážne ťažkosti a e, dokonca vrodené poruchy. A aj cukrovka, e, rakoviny, narušený hormonálny systém, nedostatočný vývoj mozgu to všetko to môže spôsobiť. Hovorí sa o, o fóre, niekedy sa dokonca hovorí o riešeniach, ktoré to neurýchlia, teda to vyriešenie neurýchlia, ale spomalia. Pýtam sa komisie, kedy budeme mať konkrétne opatrenia v nejakom pláne, tak aby sme e, zrealizovali aj to oznámenie. Kozmetické výrobky, výrobky sú prioritnou oblasťou a čo teda robíte konkrétne? Sú nejaké plánované zmeny e, v legislatíve napriek e, aj teda kvôli tomu, že dosť, súčasné kontra, kontroly sú nedostatočné. Možno, že by bolo lepšie ich sprísniť čo najrychlejšie v oblasti kozmetických výrobkov. Je to teda veľmi dôležité pre zdravie, ale eh, ocenila by som konkrétne odpovede. Ďakujem. Pán Eichhout, aj komisii sa chcem poďakovať za prezentáciu. Nezávidím vám, úprimne povedané, pretože je to asi najťažší spis za uplynulé roky. V prezentácii ste povedali, že E, si možno pamätáme na kritéria. E, ja by som povedala, že ťažké zabudnúť na tých 7 rokov e, aj konaní pred súdom, vied a tak ďalej. A bol by som rád, keby ani komisia nezabudla, uvedomila si, že tu má čo dobiehať. Je veľmi jasné, že záujmy výrobcov tu prevažujú a, a komisia naozaj e, pracovala veľmi pomaly dodnes a potom v novembri konečne prídete so stratégiou a Možno, že to bola príležitosť pre komisiu ukázať, že to berieme vážne a teda predložiť aj nejaké návrhy. Ale keď sa pozrieme na stratégie, aj keď to mám, stratégiu, aj keď to mám ťažkosti tak nazývať, tak väčšinou, sa ide, e, väčšinou ide o inkluzívny prístup, e, fórum, komunik- oznamovanie, Takže ten 7. environmentálny rámcový akčný plán, tam si kadečo slúbili, bolo by dobre to aj splniť. Došlo k mnohým omeškaniam, takže ja by som naozaj chcel počuť od komisie, kedy e, si splnia svoje sluby tak ako to je vo 7. environmentálnom akčnom programe. A EÚ, ako tam stojí, by mala vyvinúť e, stratégiu pre netoxické prostredie do konca roku 2018, to už máme premeškané a e, znížiť vystavovanie takýmto endokrinným disruptorom. Kde je tá stratégia, kedy príde, alebo opäť komisia ignoruje legislatívu a do roku 2020 sa treba uistiť, že veľmi nebezpečné látky aj s takýmito endokrinnými disruptormi by mali byť na zozname REACH všetky do roku 2020. Ja sa pýtam, čo spraví komisia na to, aby to zaručila. A do roku 2020 sa zaoberať e, všetkou relevantnou európskou legislatívou. E, my ste vy, vyvinuli kritéria pre pesticídy a biocídy a teraz ste si uvedomili, že to možno, že bola príležitosť robiť to prierezovo, čiže preskúmanie stavu je potrebné. Potom e, pri kozmetických výrobkoch ste skonštatovali, že to nariadenie netreba prepracovať, že je vyhovujúce, ale potom e, hovoríte o preskúmaní stavu e, legislatívy o napríklad opäť kozmetických výrobkoch Napriek tomu, že ste skonštatovali, že je to vyhovujúce, ale zároveň ste chceli k tomu pristupovať prierezovo, neberiete to dostatočne vážne a treba to všetko stihnúť do roku 2020. Prečo e, to preskúmanie stavu nebolo spravené pred rokmi a prečo je to opäť e, len argument to e, odsunúť na neskôr, napriek tomu, čo bolo zakotvené ako cieľ do roku 2020, takže naozaj musíte to brať vážnejšie a nepotrebujeme ďalšie fórum, niečo oveľa dôveryhodnejšie potrebujeme. Ďakujem pekne. Toto myslím, že rozprúdi diskusiu. Komisia. Pani Julika Rasi ako prvá. Ďakujem za slovo. Ďakujem za otázky. Odpoviem na tie presné otázky o výročnom fóre. My chceme inkluzívny model, aby sme mali dosah na čo najviac aktérov. A na tom fore sa budú, na tej platforme, teda bude to aj platforma na výmenu osvedčených postupov, aby sa tí aktéry mohli navzájom od seba učiť. O tom sa teda hovorí. Už sme to spravili aj v iných oblastiach činnosti komisie. Je to veľmi užitočné či je to stratégia alebo oznámenie. Je to oznámenie, sú jasne vyčlenené financie pre výskum a treba jasne povedať, že pri endokrinných disruptoroch ja som sa tomu intenzívne venovala v prípade biocidov a pesticídov a teda je úplne jasné, že niektoré ťažkosti súvisia s ťažkosťami vo vedeckej oblasti. Nie všetkému rozumieme. A niektoré tvrdenia aj z dnešného poobedia možno spadajú čiastočne do e, práve týchto rozdielov prístupu k vedeckým poznatkom. čo to spôsobuje napríklad tie endokrinné e, disruptory pri cukrovke alebo rakovine. My chceme rozhodnúť o regulačnom rámci aj o budúcej legislatíve, tak aby sa naozaj vychádzalo z vedeckých poznatkov. Niekedy je to bolestivé a zložité, ale určite je to správny postup. Preto sú jasne vyčlenené prostriedky v oblasti výskumu, aby sme lepšie, presnejšie pochopili e, príčinnosť. Potom ďalšia otázka. Prečo chýba hodnotenie dopadu preskúmanie stavu fitness check. To je prvý krok. Prvýkrát sa na to pozeráme prierezovo. Budeme pracovať rýchlo a chceme v prvom štvrtoku roku 2020 mať jasný prehľad v tom, čo je upravené, čo by sa malo zmeniť, aby tie výsledky boli lepšie. A potom príde to vyhodnotenie dopadu. Prečo sme začali s pesticídmi a biocídmi? Jednoducho, pretože to bola právna požiadavka a aj v takto jasne zadefinovaných oblastiach musím povedať, že bolo dosť ťažké vyvinúť kritéria, ktoré by obstali aj v budúcnosti. Takže preskúmanie stavu to je prvý, krát, eh, prvý krok a potom nová komisia rozhodne o ďalších krokoch a budú potrebné či už e, ďalšie regulačné kroky. A ja vtedy by som aj predpokladala to hodnotenie dopadu. Či sme konali v prípade látok, ktoré sú endokrínnymi disruptormi, e, pri Ríči áno, to poznám asi najlepšie. Prebrali sme mnoho výrobkov z trhu, ktoré boli endokrinnými disruptormi. Bolo zjavné, že sú endokrinnými disruptormi a majú negatívny dopad. A je to aj cieľ komisie, aj na to slúžia tie nové kritéria, ktoré sme prijali pri pesticidoch a biocidoch. Všetko sa to dá ešte dolaďovať, pretože prichádzajú nové vedomosti, všie poznotky o príčinnosti a preto by sme mali byť schopní konať aj pri ďalších látkach, ak ich ako endokrinné disruptory identifikujeme, hlavne pri pesticídoch a biocídoch a povedala to aj často komisárka. Sme začali uplatňovať nové kritéria a začneme konať, ak by sa látka ako endokrinný disruptor identifikovala, hlavne ak by to bolo prvýkrát. Horizontálny prístup, ktorý sa tu žiada, to je určite jeden z aspektov, na ktorý sa zameriame pri prehodnotení súčasného stavu fitness check. Zatiaľ ten horizontálny prístup neznamená to, ale neznamená, že nie sme schopní konať a že nekonáme. Môžeme opísať, čo sme spravili v rôznych regulačných eh, kontextoch pri endokrinných disruptoroch. Takže už aj teraz je možné prijať účinné opatrenia. Ešte posledná otázka. Zareagujem. Ide o bisfenol A. My sme e, v materiáloch e, z plastov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, bisfenol obmedzili za posledný rok pomerne výrazne. A EFSA má stále mandát na to, aby sa bisfenolom A zaoberala. Opäť e, toto je otázka vhodných, e, primeraných e, vedeckých dôkazov, aby sme prijali ďalšie kroky v prípade, že to bude potrebné. A ja by som chcela jednoznačne povedať, že všetko, čo súvisí s verejným zdravím, um, uh, v tomto prípade všetkého, čo súvisí s verejným záujmom, treba povedať, že sme nikdy neoprednostňovali záujmy priemyslu pred verejnými záujmami. Ďakujem. Takže môj kolega eh, je pripravený odpovedať ohľadom kozmetiky. Kolegyňa odpovie na kozmetiky, otázky ohľadom kozmetiky. Áno, prosím, môžete, ale stručne. Áno, veľmi stručne. Otázka, prečo sa nepredpokladá žiadna zmena v prípade kozmetiky výsledky vza, v, v, vychádzajúc e, zo zistených skutočností v práve a v podstate e, tam je ustanovenie ohľadom endokrinných e, disruptorov. My nemáme jednoducho všetky vedecké nástroje a Máme teda všetky e, vedecké dôkazy a nástroje, ktoré nám umožňujú e, podniknúť e, potrebné kroky na zabezpečenie vysokej miery ochrany. Toto je súčasť horizontálneho procesu tohto nariadenia, ktoré je súčasťou celkovej stratégie. Ďakujem. Dobre, takže tým sme sa dostali na koniec tohto bodu. Už máme 15 minút, e, v podstate už sme to predložili o 15 minút, e, túto časť diskusie. Ale toto sú veľmi zaujím, zá, závažné otázky, na ktoré sme nedostali odpovede. Vy ste, e, teda môžete povedať, na čo komisia nezodpovedala, to môžete teraz verejne konštatovať, ale nebudeme mať už čas na to, aby na to komisia zareagovala. Takže Žiadna konkrétna odpoveď ohľadom stratégie únie e, pre netoxické životné prostredie. To bolo slúbené do roku 2018. O tom sa vôbec nehovorilo, ani kedy to príde. Ako sa zabezpečí, že všetky relevantné látky e, e, ani sa nehovorí o, týchto, o tom, že, že by sa mali dostať do, na zoznam REACH, to malo byť do roku 2020 a takisto aj ani o tom nehovorili, e, že v podstate všetká legislatíva Európskej únie by mala byť tomu prispôsobená do roku 2020. Takže všetky tie kontroly primeranosti, všetko len z e, oneskoria. A pokiaľ ide o endokrinné disruptory, e, komisia nestihla ani jednu lehotu do posiaľ, takže by som bol veľmi rád, keby komisia dodržiavala lehoty, ktoré sú stanovené zákonom. Áno, Myslím, že už ste to povedali veľmi jasne od začiatku a možno sa rozhodli, že na to nezodpovedia. Alebo máte na to odpoveď? Chcete na to odpovedať? Takže otázka ohľadom e, e, stratégie, ktorá sa týka toxického prostredia, to tam nie je, to môžem potvrdiť. My ešte o tom stále uvažujeme, zaoberáme sa tým e, a takisto s prihľadnutím na prípravy na ďalšiu komisiu. A REACH, ja na tom nepracujem, ale e, práca na tom liste kandidátskych látok prebieha asi 190 látok bolo preskúmaných podľa tohto programu, ale kolega mi s tým môže pomôcť. Môžem sa pokúsiť odpovedať na túto otázku. E, čo najlepšie, teda ako budem vedieť. E, podľa najnovšej správy Ekonu e, ohľadom tej cestovnej správy zverejnenej v apríli 2018, tak ECO každý rok robí screening látok, ktoré sú v databázach registrované látky, notifikované COP do databázy COP látky, ktoré uviedli mimovládne organizácie, e, odborové organizácie a tak ďalej, to podlieha screeningu. ECO má v správe napísané, že do apríla 2018 identifikovali v tejto databáze 1699 látok ako e, potenciálne e, nebezpečné z týchto 1699 377 sú potenciálne endokrinné disruptory a budeme sa, bude sa treba nimi ďalej zaoberať podrobnejšie. Väčšina týchto látok bola v apríli 2018 ešte neregistrovaná v rámci RIČ. To znamená približne 60 týchto látok. Tie ďalšie látky na zozname tých 377 potenciálnych endokrinných disruptorov jedna štvrtina je regulovaná a, a 10 až 15 sa hodnotí. ne, 7 bolo identifikovaných ako nie endokrinné disruptory. A Ekon teda v tejto správe hovorí, že z tých 377 látok nie je žiadna známa potenciálne endokrínna látka relevantná. To sa môže zmeniť samozrejme. Eh, a ECO robí eh, ten screening každý rok, eh, takže to je screening za minulý rok do tej stanovenej lehoty a teraz bude ďalší. Takže ja to ešte ukončím chcem to, teda týmto ukončím túto e, tému, uzavriem túto tému, bolo to veľmi zaujímavé, e, zaujímavé vypočuť si e, tieto údaje, ale skutočne už sme to natiahli o 20 minút, takže už to musíme uzavrieť. A prepáčte, vy ste slúbili, že zopak, môžeme zopakovať otázky. A tá moja otázka bola stručná, ja som ani neočakávala konkrétnu odpoveď, takže by som to chcela zopakovať. Zopakujte teda, pani Jazekam, tú otázku. Budem stručná, ďakujem vám. E, v holandčine. Er werd vanwege het lage verwachtings... Ehm, vzhľadom k nízkej úrovni očakávaní som eh, položila naozaj len jednu otázku k trom konkrétnym jedovatým látkam, ktoré boli schválené pre európsky trh v roku 2005-2006, napriek tomu, že boli dokázateľne narušujúce pre endokrinný systém a nemali byť vôbec pripustené na európsky trh. Napriek tomu v roku 2016, teda napriek tomu, že sú to známe endokrinné disruptory, im bolo predložené povolenie 2017, znova im bolo predložené na jeden rok, roku 2018, ešte raz Ide o tri látky, ktoré už 3 roky sú na trhu napriek tomu, že sú dokázateľne endokrinné disruptory. Napriek tomu sa používajú v polnospodárstve. Ja by som chcela vedieť, nariadenie nariadení o e, látkach na ochranu rastlín e, parlament schválil, alebo teda sa vyjadril, že tieto látky by mali byť stiahnuté z trhu. Ja som položil jedinú otázku, kedy sa to udeje, kedy budú stiahnuté z trhu, kedy budú zakázané. Je to hamba, že sú stále povolené. Now that our... Dobre, tým sa dostávame na záver v tej, tejto diskusie o tomto bode. Už tretíkrát sa to pokúsim, pokúšame uzavrieť a môžeme pristúpiť eh, k výmene názorov s pánom Švarcom, spravodajcom pre prieskumné stanovisko EHSV o implementácii environmentálnej legislatívy EÚ v oblasti kvality ovzdušia, vody a odpadu. Takže my sme EHSV e navrhli vypracovať prieskumné stanovisko pre náš výbor. EHSV e to e, ochotne prijal a a vítame teda na našom stretnutí pána Švarca, ktorý je spravodajca pre toto stanovisko. Tešíme sa na vypočutie si záverov ohľadom tohto mojho stanoviska. Ďakujeme. Pán Švarc, máte slovo. Ďakujem za pozvanie. V mene hospodárskeho a sociálneho výboru Želám všetko dobré v novom roku. Ďakujem za to, že ste sa na nás obrátili, prieskumné stanovisko o uplatňovaní environmentálneho práva v tých oblastiach, ktoré ste spomenuli, vzduch, voda a odpad. Tá téma je blízka nášmu srdcu. Niekedy sa môže dosť život diskutovať, tak ako sme skonštatovali aj pri endokrinných disruptoroch pred chvíľou. Ide o zdravie obyvateľstva totižto v prvom rade, ale aj zdravie ekosystémov všeobecnejšie. A bez nich žiadna ekonomika dlhodobo neprežije. A to je jasné, aj z úvodu tohto stanoviska. Po obyvateľstvo EÚ si cení EÚ hlavne za to, čo robí v oblasti životného prostredia. Dokazuje to každý rok prieskom Eurobarometra. A európske obyvateľstvo je ale veľmi e, náročné, aby dôverovala inštitúciám, potrebuje výsledky. A keď chýbajú výsledky, tak sa odkláňa e, od politických zodpovedných politických lídrov a my ako angažovaní európsky občania musíme dbať, aby sa tá schválená legislatíva aj uplatňovala, tá, ktorá je e, tuto e, naformulovaná čierne na bielom Musíme ju uplatňovať, pretože ide ju o e, našu dôveryhodnosť a to všade rovnako uplatňovaná. Aby boli európsky občania spokojní a mali dôveru, dôverovali EÚ, e, hlavne v environmentálnej oblasti, ale aj z hospodárskeho hľadiska je výhodné e, zdôrazňovať právo životného prostredia, pretože sa tým usporia peniaze, zvyšuje sa konkurencie, schopnosť v porovnaní s inými celosvetovými aktérmi. Je štúdia, ktorá sa nedávno spomínala, 50 miliard eur ročne sa úsporí vďaka dobre uplatňovanej environmentálnej legislatíve. A keď to tak nie je, tak sa kriví hospodárska súťaž a to je o dôvod na viac, aby sa táto legislatíva dobre uplatňovala a ide aj o to, aby sme my ako členské krajiny nevytvárali nespravodlivé prostredie, pretože tam, kde je nespravodlivosť, e, sa e, stráca dôvera v EÚ. To spochybňu, to, to, to teda ku kontextu tohto prieskumného stanoviska. komunikácia číslo 10 Európskej komisie. Tam išlo o akčný plán o e, práve túto správu environmentálnych záležitostí. Tam bolo niekoľko záverov, tak ako to bolo aj v minulosti a bolo z toho niekoľko záverov vypracovaných. Teraz e, stručne. Dúfam, že nebudem hovoriť veľmi dlho, aby som dal priestor aj diskusii e, s poslancami a poslankyňami. My ako EHSV sme uvítali samozrejme prácu komisie o práve environmentálnej legislatíve a jej implementácii, ale mali sme aj isté podnety na zlepšenie. Výbor oslavil 50 rokov minulý rok a e, členovia sú z občianskej spoločnosti z rôznych e, oblastí či už e, odborári, zamestnávateľia, e, alebo sa angažujú v rôznych združeniach pre polnohospodárstvo, rodiny a tak ďalej. Takže tie naše stanoviska sú preto tak kvalitné a vidíme to aj pri tomto stanovisku. Podarilo sa nám jedno myselne skoro schváliť e, tento toto stanovisko, pretože sme poukázali na absentujúcu politickú vôľu v mnohých členských krajinách, kde teda nie je vôľa uplatňovať tú environmentálnu legislatívu. Máme klasický problém s členskými krajinami EÚ a s vládami a e, nechcú uplatňovať e, legislatívu, pretože nemajú na to vôľu. Je to veľmi vážne, ale je to tak a toto nikto nespochybnil. Prvý bod. Druhý bod chýbajú samozrejme systematicky finančné prostriedky na implementáciu tejto environmentálnej legislatívy, ale platí to aj pre ľudské zdroje. Bez takýchto prostriedkov na vysvetľovanie toho, čo je environmentálna legislatíva pre tých, ktorí ju majú uplatňovať v praxi, neviem, ako sa to má podariť. Treba e, ľudí na e, vzdelávanie šírenie informácií, ale potom aj na e, dohliadanie, na implementáciu a prípadne sankcionovanie. Takže treba naozaj prostriedky ako finančné, tak aj ľudské. To je jedno z našich prvých odporúčaní. A samozrejme, členské krajiny EÚ by to mali pretaviť do viacročného finančného rámca. Tu treba konať, aby nedochádzalo ku kriveniu hospodárskej súťaže. EHSV prostredníctvom organizácií, ktoré sú u nás zastúpené, aj prostredníctvom iných organizácií v EÚ, e, chce pomôcť. Samozrejme v rámci svojich možností, ale naše organizácie majú osoby e, všade v EÚ a môžu dohliadať na to, aby členské krajiny si robili svoju prácu. Ale malo by to byť oveľa, oveľa pravidelnejšie eh, v rôznych štádiách. A my sme sa chceli k tomu špecifickejšie vyjadriť tiež formou prieskumného stanoviska. Nedávno nám to bolo aj schválené eh, listom pána Timmermansa, podpredsedu komisie. Čoskoro sa do toho pustíme. Otázka eh, prostriedkov aj ľudských zdrojov. Je to teda v záujme uplatňovania tejto legislatívy a zvyšovania povedomia o tejto legislatíve eh, všeobecne v oblasti životného prostredia, nielen tam, kde sú najvážnejšie nedostatky. Preto E, tam teda je ten vzduch, voda a odpad. Čiže všade treba dosť ľudí. A potom sú environmentálni inšpektory. Ale v Európe a členský, na úrovni členských krajín by naozaj bolo potrebné naliehavo uskutočňovať odbornú prípravu a školenia od špecializovaní sudcovia a prokurátori teda v oblasti súdnictva s zameraním na environmentálne otázky. Environmentálne právo totižto, ak občania žiadajú jeho dostatočnú implementáciu e, na súdoch, tak súdcovia tomu nevždy rozumejú, pretože nie sú dostatočne odborne pripravení a sami tomu nerozumejú. A potom E, to odkazujú na miestnu alebo regionálnu úroveň. E, všetko je to veľmi zdlhavé, až potom sa to dostane na európsku úroveň. Takže potrebujeme takýchto špecificky vyškolených sudcov a prokurátorov. Už e, sa blížim ku koncu, ale chcem pripomenúť iba to, že potrebujeme dobrú, dobré uplatňovanie tohto práva, aby sme dosiahli tie vyššie ciele, e, tie, ktoré sú e, stanovené do roku 2030, udržateľný rozvoj a taktiež e, to, čo, na čo sme sa dohodli v Paríži. To, že bez toho sa nám to nepodarí. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much for your... Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Sú nejaké otázky? Dobre, takže pán ja by som sa vás spýtala. E, práve v súvislosti so životným prostredím sa koná najväčší počet e, konaní pre porušenie. Čo je podľa vás hlavnou prekážkou na implementáciu, pri implementácii súčasnej legislatívy na základe toho eh, stanoviska, čo je teda najväčšou výzvou. A keby ste nám ešte mohli povedať niekoľko slov ohľadom sudcov a, a eh, prokurátorov, potrebu týchto sudcov a prokurátorov špecializovaných na e, toto environmentálne právo. Takže niekoľko otázok z mojej strany, prosím. Question. Ďakujem za otázky. Tá najväčšia výzva je kultúrneho charakteru, spomenul som to v úvode. Týka sa to e, našich politických lídrov. Nie sú to e, hlavne občania, napriek e, našim demokraciám, ktorí dostávajú e, takýchto ľudí na politickú špičku. E, je to aj otázka financovania politických strán a taktiež e, sila médií. Vďaka tomu sa niektorí muži, ženy dostávajú na politickú špičku. Týka sa to aj Európskeho parlamentu, aj keď asi menej. Hlavné výzvy sú v členských krajinách, pretože tam sú podniky, ktoré majú finančné záujmy a možno, že nevidia stredno a dlhodobo záujmy, pretože ich e, záujmy sú krátkodobé, ale na mŕtvej e, planete nie je možné hospodárstvo. Takže je tu hlavne kultúrna, ale aj demokratická výzva, pretože ide o budúcnosť demokracie. Ak e, sa nám nepodarí zatlačiť na našich politických lídrov, tak sa možno, že postupne vzdialíme od demokratických hodnot, ktoré majú byť našimi hodnotami a e, aktuálne sa o tom e, diskutuje intenzívne, pretože sa blížia voľby do Európskeho parlamentu. Takže asi hlavná výzva je v prvom rade kultúrna. Treba politickú vôľu a uplatňovať environmentálnu legislatívu. Ak by tá vôľa bola, tak by to bolo oveľa lepšie a menej e, sťažností E, na súdoch. Takže musíme začať uplatňovať tú legislatívu, ktorú schvalujeme. Jeden z poslancov dosť e, živo na to poukázal nedávno e, pri predchádzajúcom bode, keď sa obrátil na komisiu. Takže naozaj rešpektujte pravidlá, ktoré ste si sami stanovili, povedal. Čiže kultúrna výzva v prvom rade. musíme byť skutoční demokrati a teda pridržať sa toho, čo e, odhlasujeme. Potom tí špecificky vyškolení sudcovia a prokurátori, možno sa budem opakovať, ale chcem povedať, že to nie je niečo, čo si myslíme iba my na Európskom e, sociálnom a hospodárskom výbore, ale aj e, v rámci IMPEL, Európska sieť s odborníkmi z tejto oblasti. A tí si práve uvedomujú, že E, je to problém toho, že sudcovia sú zavalení prácou, nie sú špecializovaní na environmentálne otázky a jednoducho prechádzajú od jednej k druhej oblasti a vďaka, e, teda kvôli tomu nemajú dostatočné mm, vedomosti o, o legislatíva, ktorá je per se komplexná, o to viac, e, keď ide o jej uplatňovanie, ale potom je tu aj judikatúra a títo ľudia nie sú schopní eh, mať vo všetkom dostatočný prehľad. Preto žiadajú o doplnenie ich eh, odborných znalostí. My sme to iba prebrali, mm, nič sme si nevymysleli, oni, oni nám vnúkli túto myšlienku, pretože majú uh, najviac skúseností z terénu. Musia sa dobre oboznámiť s každou oblasťou, aby mohli odviesť čo najlepšiu prácu. Well, much, Ďakujem veľmi pekne, pán Švarc. Ja by som chcela poprosiť komisiu spýtať sa, či chce niečo k tomuto dodať. Áno, ďakujem veľmi pekne. Možno len veľmi stručne chcem eh, privítať, že táto žiadosť išla, eh, takisto, že toto prieskumné stanovisko ehm, je, bolo spracované. My tam máme niekoľko bodov, eh, vrátane tých všeobecných pripomienok v časti 2 dokumentu, ktoré sú zaujímavé potreba odstránenia nerovnosti medzi členskými štátmi, význam posilnenia správnej kapacity, kľúčová úloha a posilnenie, aj posilnenie v prípade občianskej spoločnosti. To sú veci, s ktorými určite súhlasíme a mm, Tiež chápeme, že nebolo cieľom opakovať e, činnosti, ktoré predtým e, napríklad e, realizoval Európsky hospodársky a sociálny výbor a komisia sa napriek tomu všetkému domnieva, že um, je veľmi dôležité, aby z hľadiska kvality Eh, vody, ovzdušia a odpadu eh, bolo, boli vykonané tieto kroky, ale myslíme si, že eh, nástroje nestačia, je potrebná jednoznačná politika, ktorá je dôležitá pre zvyšovanie súladu a všetky tieto sektory profitovali z tohto prístupu a možno teda záverom by komisia chcela uvieť, že v častiach, ktoré sa týkajú kvality voda ovzdušia a odpadu, tak niektoré záležitosti sa skôr e, zaoberajú revíziou právneho textu, než jeho e, implementáciou. To nie je problém, pretože takéto zistenia následne potom sú vstupom pre, pre e, overovanie schopnosti legislatívy pre fitness check. A mm, možno ak by tu boli dva aspekty, ktoré by sme chceli doplniť do správy, tak je tu otázka nejaké ekologické integrácie, pretože v našej časti vidíme ako významnú časť to, veľkosť eh, tej ekologickej stopy, doprava, ekológia, integrácia ekologickej legislatívy, napríklad nitráty do poľnohospodárskej politiky a tak podobne. Potom ďalšia vec, ktorú by sme napríklad mohli chcieť eh, doplniť je transparentnosť a získavanie poznatkov. Toto je veľmi dôležitá vec z hľadiska implementácia. My často vidíme, že ak informácie nie sú k dispozícii a ľudia tým pádom nevedia na základe čo majú konať, tak potom ťažko vyžadovať efektívnu implementáciu. Ja si myslím, že a to je všetko, čo chceme povedať k tejto správe. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pánovi Švarcovi, ďakujem komisii za tieto vyjadrenia. Tým uzatvárame túto časť nášho programu. A k téme greeningu európskeho semestra nevidím pána Tordu. Takže výmena názorov z, o ekologickej o pokroku implementácie pre, preskúmania ekologických záležitostí. Greening v Európskom semestri najprv komisia. Pán Jan Kodesku, máte slovo. Alebo nie? Napriek... Na, pardon. Nahrad, ja, ja ho nahradzam. Kto nahradza pána Dordu? Dobre, to je pekný príbeh. Čiže povedzte prosím, ako sa voláte. Sarazdien. Sarazdien. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za túto príležitosť vymeniť si názory o Environmental Implementation Review. Takmer dva roky po zverejnení IR z roku 2017 sme vypracovali balík týkajúci sa tejto komunika tohto oznámenia a 28 správ za jednotlivé krajiny, ako iste viete, EIR sa týka zlepšovania e, politiky a legislatívy v oblasti životného prostredia v úrovni Európskej únie tým, že identifikujeme nedostatky, aby sme riešili systémové prekážky v, politi- v rôznych politických sektoroch. Ehm, pozostáva z dvojročného cyklu analýzy dialógu a hodnotenia a nemá nahradiť e, koreňové porušenie, ale má riešiť e, koreňové príčiny neimplementácie. V teréne aj nástrojom pre dialog. Toto je teda doplno, doplnok k financovaniu. Dôvody neadekvátnej implementácie európskej legislatívy v oblasti ekológie sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi, ale tiež e, rozdiely medzi sektormi. V uplynulých dvoch rokoch viaceré krajiny zorganizovali dialog e, vo všeobecnosti na základe víziev, ktoré sú identifikované v správach e, pre jednotlivé krajiny, ale aj na základe konkrétnych tém, napríklad kvalita ovzdušia alebo ochrana prírody, pričom okrem tohoto základného dokumentu, ktorého cieľom je identifikovať výzvy, ako som práve vysvetlila, sme rozbehli aj nástroj, dodatočný nástroj typu peer-to-peer, -peer, ktorý sa snaží umožniť členským štátom vymieňať si poznatky v týchto témach a zabezpečiť, aby e, osvedčené postupy boli medzi členskými štátmi zdieľané. Dôvody teda sú zlepšiť implementáciu environmentálneho práva. Nástroj bol pomerne úspešný a doteraz sme mali 19 projektov a mnoho ďalších je pripravovaných. Momentálne finalizujeme balík z roku, pre rok 2019. EIR snažíme sa, aby mohol byť sprístupnený na konci marca. Znova pôjde o E, zhrnutie hlavných politických zistení a v prílohe bude e, budú nejaké východiskové informácie, aby každý mohol získať e, celkový obraz o tom, čo znamená implementácia, alebo čo si predstavujeme pod implementáciou ekologické legislatívy. vaša podpora je veľmi dôležitá pretože toto je vlastne ďalšie kolo pre rok 2019 a správa bude ilustrovať pokrok, ktorý členské štáty dosiahli, alebo aj absenciu pokroku. A tiež e, sa zaoberáme novými témami v porovnaní s rokom 2017. E, osobitne ide o klimatické zmeny, chemické látky, e, emisie z priemyslu a invazívne druhy. My prezentujeme aj nové témy a Týka sa to toho, že um, vykazovacie povinnosti vyplývajúce z európskej legislatívy nie sú doladené, nemajú ten istý, tú istú kadenciu a tie isté uh, termíny. Mm, preto pracujeme s komisiou na optimalizácii tejto iniciatívy vykazovania v oblasti životného prostredia. My ďalej obsahu, alebo teda tá informácia obsahuje posilnené informácie o správe o vládnutí a stimulujeme tiež eh, výmenu informácií medzi krajinami, projekty peer-to-peer -peer o kľúčových príčinách. A teraz eh, prejdem k greeningu európskeho semestra. Tu mainstreaming ekologickej integrácie do politik Európskej únie a rôznych aktivít je povinnosťou, ktorá vyplýva zo zmluvy. A eh, reakcia na potrebu udržania udržateľné, vytvorenie udržateľnej spoločnosti. Zároveň je potrebné dosiahnuť konzistentnosť v európskych investíciách s cieľom podpory udržateľného rozvoja a podpory štruktúrnych reforiem. E, každoročná previerka za rok 2019 hovorí, že zacielené verejné a súkromné investície by mali ísť ruka v ruke s dobre navrhnutými štruktúrnymi reformami tak, aby sme splnili ciele Európskej únie, ktorým je prechod k nízkouhlíkovej obehovej ekonomike, ktorá bude umožňovať a podporovať udržateľnosť a špecifickejšie EGS e, popisuje investície, ktoré by mali posilniť ekologickú udržateľnosť a e, ktoré by mali potenciál podporiť produktivitu v celej ekonomike vďaka lepšiemu využívaniu zdrojov a zníženiu vstupných nákladov e, Pokračujúce oddelovanie e, energie a využívania zdrojov od ekonomického rastu je potrebné na dosiahnutie klimatických cieľov EÚ v oblasti energetiky e, v roku, na rok 2030 a záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody. A preto investovanie do nízkouhlíkovej obehovej ekonomiky by vrátanie inovácií malo byť e, kľúčom pre Európu k získaniu globálne kompetitívneho um, aktéra bez zníženia životného štandardu obyvateľov. Podľa EGS a skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry, vrátanie investícií do inteligentných, udržateľných a bezpečných systémov mobility, vrátanie mobility s nulovými emisiami je výzvou vo viacerých členských štátoch. Súkromné investície treba využívať dokladnejšie a celkovo integrované siete lokálnej iniciatívy by sa mali podporovať, aby firmy e, začali konať, aby sa podporovala dekarbonizácia a udržateľnosť hospodárstva. A AGS formuluje aj myšlienku, že um, podmienkou úspešného uh, riešenia ostatných reforiem je zapojenie lokálnych aktérov a podnikov, pričom uh, zistenia uh, z preskúmania uplatňovania ekologické legislatívy ukazujú, že problémom je napríklad aj nedostatočná správa Ďalšou vecou pre semester 2019 je e, fakt, že tento cyklus by mal e, poskytovať vstupy pre budúce programovacie obdobia napríklad fondov súdržnosti a určite bude potrebné sa zameriavať na rôzne investičné potreby. Ďakujem, pani predsednička. Ja ďakujem vám, pán Zoriňo. Ďakujem a ospravedlňujem sa, že som si nevypočul celé vyjadrenie e, Európskej komisie. Vypočul som si čas a časť ďakujem za poskytnuté informácie. Európsky semester je teda v prvom rade ekonomickým nástrojom, tak to bol vytvorený a e, ide o zasadenie e, sociálnych a environmentálnych aspektov do celkovej koncepcie a ide tu aj o finančnú kontrolu a v podstate akýsi e, finančný e, nástroj pre členské štáty. E, environmentálne politiky sú komplementárne, politiky spoločne s politikou zamestnanosti a udržateľným rozvojom. No a toto je v podstate aj v oznámení komisie. Ja som prišiel s rôznymi návrhmi a tu na výbore sa o nich bude hlasovať na budúci týždeň, napríklad integrovanie e, e, uhlíkovej stratégie do roku 2050. Takže mali by sme v podstate e, zmeniť to smerovanie tejto uhlíkovej neutrality v Európe. A takisto som hovoril o jednotlivých cieľoch v národných plánoch pre energie. To e, je aj v materiáloch o tieňových spravodajcov. Ja dúfam, že tieto návrhy sa podarí schváliť a dúfam, že aj e, Európska komisia k ním prihliadne vo svojich praktických krokoch, pretože tu ide o e, Mm, sociálnu, environmentálnu a ekonomickú politiku a nielen o nejaký ďalší finančný zdroj pre členské štáty. No. Niekto ďalší? Nie, ďakujem. Tak možno ja by som chcela položiť otázku. Mohli by ste nám povedať, ako miestne regionálne orgány boli zapojené do procesu? To by asi bolo zaujímavé. A teraz ehm, naspäť vám. Ďakujem. Pani predsedníčka, som Jon Kjusk, som vedúci útvaru, ktorého úlohou je integrácia, koordinácia integrácie semestra a preskúmania ekologické legislatívy. A my eh, musíme priznať, že ste spomenuli veľmi dôležitý aspekt a eh, týka sa to uplatňovania pravidel bez eh, zapojenia miestnych a regionálnych orgánov. My, toto je, toto je problémy sa snažíme komunikovať alebo zapájať ich do dialogu maximálne aj s pomocou výboru, výboru regionov a tiež sme zorganizovali dialog s členskými štátmi, pričom sme ich požiadali, aby ehm, priťahli tak povedať ku stolu aj miestne regionálne orgány a okrem toho sme ehm, rozbehli túto výmenu mm, osvedčených postupov, medzi, priamo medzi členskými štátmi, takže my sa snažíme ich podporiť finančne a mm, dochádza tu k výmene eh, osvedčených postupov, databáz, expert a tak ďalej. A to eh, musí samozrejme prebiehať aj na lokálnej a regionálnej úrovni. Máme tu niekoľko úspešných podujatí s účasťou členských štátov kde sa podielali práve tieto miestne a regionálne orgány, kde jedným z krokov e, uplatňovania ekologických pravidel je práve táto spolupráca. Um, potom je tu otázka toho, aby členské štáty zapájali tieto orgány, ale nezávisí to samozrejme len od komisie. E, ide o to, že aj členské štáty musia komunikovať s nami ak chcú, aby sa niečo udialo. Mr. Zorino? Pán Zorino, chcete niečo sa spýtať, nie? Dobre, ďakujem veľmi pekne za informácie. Ďakujeme za to, že ste prišli. Uzatvárame týmto túto tému, ale aj dnešné zasadnutie. Ďakujem veľmi pekne a užite si pekný večer.